because I am waiting now for five minutes. Good afternoon. Dobre popoludne prajem, dámy a páni. Kolegyne, kolegovia, už čakám 5 minút. A teraz už máme kvórum, takže môžeme začať. Výsledok stretnutia koordinátorov výboru pre petície. Mám tu niekoľko oznámení, ktoré by som vám chcela povedať, prijatie programu zo 4. oktobra bolo prijaté, niekoľko modifikácií, prijatie usmernení bolo vylúčených z, tejto, z tohto programu a posunutých na neskôr, hlasovanie o názore na stredozemie a holistický názor na migráciu. To bolo presunuté na oktobrový program schôdze, čiže dnes to nebudeme riešiť. Ďaká faktu, že správa vo výbore LIBE postup s ňou sa ešte neskončil vo výbore LIBE a rozhodli sme sa nevenovať sa ani názoru k absolutóriu za rok 2014. Bol žiadosť na urgentné zvládnutie petície 0927 z roku. Je to zakázanie zakázanie všetkých ostatných jazykov okrem oficiálnej bulharčiny v, jazyk, v štáte Bulharsko. Koordinátori sa rozhodli to, túto petíciu možno zaradiť do nasledujúcich programov schôdzi a pošleme aj list bulharským úradom s otázkami k tejto záležitosti zakázania ostatných oficiálnych jazykov alebo jazykov, ktoré by mali byť oficiálne používané v Bulharsku. Čo sa týka spochybnených odporúčaní, kompromisy, ktoré som navrhla na 6 petícií, boli schválené a kompromis k petícii 190 z roku 2014 to bolo spochybnené a následne predložené na hlasovanie. Podľa eh, hlasovania boli, bola táto petícia vyhlásená za prípustnú a uzavretá. Z vyššok kompromisov bolo presunutých na, na budúcu schodzu koordinátorov kvôli časovým okolnostiam, pretože sme mali eh, naliehavé hlasovanie na plenárke. Stretnutie na rok 2016, všetky stretnutia, ich kalendár bol schválený. Aj návštevy misie pôjdeme vo februári do Španielska, do Írska v máji a eh, poradila by som všetkým kolegom, aby si zabezpečili miesto v skupinách, aby vaša politická skupina mala zastúpenie, pretože máte nárok na zastúpenie. Na, pri verejných vypočutiach sme sa rozhodli, že bude verejné vypočutie s názvom Brať e, obavy občanov vážne. Týka sa to základných ľudských práv a najmä článku 51. Koordinátori sa rozhodli, že budú mať aj vypočutie k transparentnosti a v slobode informácií v európskych inštitúciách. Bude to v prvej časti roku 2016. V bode 7 programu pracovná skupina o otázkach e, dobrej životnej pohody detí sa dnes stretla, mala konštitutívne zasadnutie a zvolila pani za predsedničku tejto pracovnej skupiny bolo veľmi urgentné vytvoriť takúto pracovnú skupinu a želám všetkým poslankyňam a poslancom, ktorí sú členmi tejto pracovnej skupiny, veľa šťastia e, do ďalších e, stretnutí. Právny názor na niektoré petície z právnych služieb Jugendamt. Koordinátori sa zhodli na dvoch petíciách 1264 z roku 2014 a 1378 z roku 2014, že sú nepripustné. A napokon e, zisťovacia misia 5. 6. novembra do Spojeného kráľovstva. Predbežná agenda bola schválená ale ešte sme nemali časy ju prediskutovať. Je tu však e, veľa kolegov, ktorí sa prihlásili na túto misiu. Teším sa na plodnú návštevu Spojeného kráľovstva v novembri. No a teraz e, dovolte mi pokračovať v programe venovať sa 0360 z roku 09 tejto petícii. Je to o postihnutých ľudí. Počúvajte, pozorne, 1 364 984 podpisov bolo zozbieraných e, v súvislosti s právami postihnutých. Je to fantastický úspech a želám vám naozaj, aby sa to všetko podarilo. A teraz nech sa páči, dostanete slovo na 5 minút Simona Girantano z Federácie, z fóra pre, Európskeho fóra pre postihnutých, pre postihnutie. Nech sa páči, máte slovo. Je tu technická, faktická poznámka? Pán Kalvet, nech sa páči. Iba k tomu prvému bodu, možno som to nepočul dobre, kým začneme hovoriť o tejto zaujímavej petícii. Ja som ne, celkom nepochopil, čo sa stalo s bodom 4 na schôdské stretnutí koordinátorov. The contested čo sa týka spochybneného odporúčania v tomto bode, kompromisy, ktoré som navrhla, boli prijaté pre 6 petícií. Prvých 6. A potom sme sa zablokovali pri 1990 z roku 2014, potom sme od nej hlasovali a všetky ostatné z tohto balíka boli odložené na nasledujúce stretnutie koordinátorov. Nie, nehovoríme o tom istom. Ja som predložil e, žiadosť koordinátorom, hovorí pán Kalvet, aby sa vypracovala právny názor o tom, ako sa správajú e, členovia sekretariatu k nepripustnosti niektorých petícií. A či je možné, že petícia, o ktorej sme hovorili, že už sa nedá s ňou ďalej pracovať. Ja chcem presný právny názor na túto uh, situáciu, z ktorej som naozaj rozhorčený. There was no conclu- nebol e, záver, nedospeli sme k záveru v tejto veci, pretože sme nemali dosť času a program bol dnes e, dopoludne veľmi komplikovaný. Dvaja koordinátori mi povedali niečo iné. Beatrice, the floor is yours. Beatrice, máš slovo. Ďakujem. Budem hovoriť po španielsky. Chcem iba doplniť e, do záverov koordinátorov, že petícia od člena tohto výboru pána Kalveta, v tomto bode sme rokovali o tom, že petície o nezávislosti Katalánska boli diskutované na stretnutí koordinátorov. Petície, ktoré sú o porušení pravidiel Európskej zmluvy ktoré sa týkajú teritoriálnej integrity krajiny, by sa mali vždy vyhlásiť za neprípustné. Takisto sme povedali, že je to politická záležitosť a e, procedurálna záležitosť, s ktorou sa musí vysporiadať sekretariát, preto je nevyhnutné žiadať k tomu právne stanovisko právnej služby alebo právneho servisu. Toľko z mojej strany na doplnenie. Je to tak? Takto sme rozhodli? Táto konkrétna petícia o Katalánsku, veď o nej sa nikdy nehovorilo. Ale áno, odpovedá pani Besera, Hovorili sme iba o všeobecnom význame v takýchto podobných petícií. Áno, o tom sme hovorili. Takéto a podobné petície. Záver, nepôjdeme dnes do detajlov ku každej takéto petícii, ale podobné petície, ktoré padajú do tejto, spadajú do tejto skupiny, budú vždy riešené týmto spôsobom. Chcete k tomu ešte niečo povedať? Ja myslím, že e, obidvaja máte pravdu, alebo všetci máte pravdu. Aj Beatriz má pravdu, keď hovorí, že socialisti sa dohodli, liberáli tiež, EPP tiež, pán Marias tiež sa dohodol, takže väčšina bola za, že nepotrebujeme právny názor, pretože jednoducho takéto petície porušujú zmluvu a netreba. Právny názor sú nepripustné. Takto sme sa dohodli vo všeobecnosti. Na druhej strane je tiež pravda, že sme toto stanovisko prijali a vtedy predsednička povedala, že sa k tomu ešte vrátime, k tejto veci na nasledujúcom stretnutí, pretože sme to chceli písomne zachytiť, tak som to pochopila ja. Čiže aj socialisti majú pravdu, aj liberáli, aj ľudovci, aj pán Marias e, podporili Beatricin návrh, aby sme všetky, všetky podobné petície vyhlasili za nepripustné. Je to tak? Áno, e, pani predsednička, je pravda, že sme nehovorili o konkrétnych petíciách, nehovorili sme o konkrétnej petícii, bola to žiadosť e, poslanca tejto, e, tohto výboru, ako sa zachovať k otázke prípustnosti. A na budúcom stretnutí to dáme aj písomne na vedomie, ale potrebujeme k tomu aj politickú dohodu, aj procedurálne ošetrenie zo strany sekretariátu. E, je pravda, že sme nehovorili o konkrétnych petíciách, je to o kritériách prípustnosti akejkoľvek petície, ktorá si vznáša nárok na te- porušenie teritoriálnej integrity členského štátu a tým pádom je to proti zmluve. Myslím si, že stačí k tejto veci. Možno, že budeme e, nesúhlasiť politické skupiny navzájom, ale sme sa rozhodli, že budeme takto pokračovať a takisto sme povedali, že nebudeme hovoriť o jednotlivých spochybnených odporúčaniach. Jednoducho sme prestali hovoriť o podrobnostiach a hlasovali sme o gréckej záležitosti a potom ostatné petície sme nechali na neskoršiu diskusiu. To nemá nič dočinenia s mojou požiadavkou. Ja chcem okamžite teraz odpoveď na moju otázku toto je veľmi dôležitá vec pre európskych e, občanov, preto chcem jasnú, jednoznačnú pozíciu, právnu pozíciu o e, tej neprípustnosti tejto petície. I have to apologize. Ja sa musím ospravedlniť za toto prerušenie programu rokovania. My sme sa venovali petícii, ku ktorej Simona Giartano z European Disability Forum predniesie krátku prezentáciu, predstaví petíciu. Dúfam, <clears throat> že jej budete venovať pozornosť. A teraz odovzdám eh, slovo predkladateľke petície na 5 minút. Ďakujem, pani predsednička. V mene Európskeho fóra handicapovaných vítame túto diskusiu o právach osôb s, postihnutým, s postihnutím a rada by som sa poďakovala miliónom občanov, ktorí išli do ulic a zbierali tieto podpisy za menej ako 6 mesiacov boli podpisy vyzbierané. Poprvýkrát organizácia získala za tak krátky čas tak obrovskú podporu a to ukazuje, že na tom občanom záleží a bohužiaľ to tiež ukazuje, že medzi občanmi a vládami je obrovská priepas, lebo vlády mali veľmi zmiešané e, reakcie. Toto sa stalo v rokoch 2007 až 2009. Bohužiaľ v posledných rokoch e, zasiahla Európu kríza a vlády príjmali úsporné opatrenia a tým ľudí hnali na okraj spoločnosti. Títo ľudia s postihnutým chudobnejú, zvyšujú sa e, počty samovrážd a zhoršuje sa ich prístup k práci. Ale zmenil sa aspoň právny rámec. Európska únia ratifikovala dohovor OSN o právach osobách s postihnutím a tento mesiac EÚ dostala, e, schválila silné odporúčania o dobrej implementácii tohto dohovoru a výbor PETI sa priamo zapojil do prípravy tejto správy. V súlade s týmito odporúčaniami a v duchu tejto kampane Milión za ľudí s postihnutím žiadame poslancov a poslankyne, aby raz a navždy zakázali a, a odstránili diskrimináciu z Európskej únie. Konkrétne žiadame schválenie silnej smernice o rovnom zaobchádzaní, ktorá pokrie celú populáciu EÚ vrátane osôb s postihnutím a zakáže akúkoľvek diskrimináciu v prístupe k zdravotným službám, ku vzdelávaniu, k sociálnym službám a tak ďalej. Bohužiaľ, e, dnes sú ešte stále tieto osoby e, zneužívané a diskriminované napríklad v školách, v zdravotnom systéme, starší ľudia sú takisto e, diskriminovaní v prístupe k e, poistkám a k sociálnej ochrane. Takisto žiadame, aby sa e, schválil European Accessibility Act. Dlho sme čakali na návrh. Komisia teraz sa zaviazala, že predloží návrh Európskemu parlamentu, ale ešte stále na to čakáme. Chceme takýto zákon, ktorý by zaručil prístup k službám a tovarom e, osobám s postihnutím. A takisto žiadame, aby sa vypracovala obsiahla stratégia špecifická pre ľudí s postihnutím, aby sme ňou implementovali dohovor OSN a aby sme túto problematiku zapracovali, teda mainstreamovali do všetkých politík Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo zástupca komisie, pán Oliviera, ak sa nemýlim. Príjemné popoludnie. Pani predsednička, príjemné popoludnie všetkým. Európska komisia veľmi vážne bežie tú, berie túto petíciu od samého začiatku. viete, po tom, čo bola predložená petícia, Európska komisia predstavila návrh smernice o rovnom zaobchádzaní, ktorá má e, ambiciózny cieľ, zakazuje diskrimináciu, medzi iným aj v prípade postihnutých osôb a takisto zakazuje diskrimináciu v oblasti vzdelávania, zdravia, sociálnych služieb a takisto zaručuje prístup k tovarom a službám pre e, všetkých vrátane bývania. Nie len, že sa zakazuje diskriminácia v tomto návrhu, ale tento návrh zavádza špeciálne pravidlá iba pre osoby s postihnutím. Sú tam osobitné ustanovenia, ktoré žiadajú od členských štátov, aby zaviazali poskytovateľov služieb, aby e, títo zabezpečili prístupnosť e, a dostupnosť e, svojich služieb. Toto je veľký krok Chceme ním vyhovieť e, žiada, e, požiadavke všetkých e, signatárov petície, ktorých je viac ako 1 milión. Aký je stav návrhu teraz? Rada zablokovala tento návrh, pretože právny základ si vyžaduje jednomyselnosť, čiže jednohlasné schválenie zo strany všetkých členských štátov. Ale máme tu určitú nádej, pretože nedávno došlo k zmene tónu. Pán predseda Juncker v júli 2014 predstavil nový program Európskej komisie v Európskom parlamente a tam explicitne uviedol, že tento návrh je prioritou pre komisiu a vysvetlil, že sa pokusí presvedčiť členské štáty, aby schválili tento návrh na rade. Na druhej strane v decembri minulého roka sa konalo zasadnutie ministrov, ministrov, ktorí sú zodpovední za sociálne záležitosti a aj tam došlo ku konsenzu, že táto smernica je nutná a taktiež, že by tam mal byť kompletný rozsah pôsobnosti, vzdelanie, sociálna ochrana, prístup k tovarom a službám, ale takisto toto zasadnutie ministrov zamietlo možnosť, že návrh e, bude schválený v postupe posilnenej spolupráce. To znamená, že niektoré členské štáty by sa mohli e, vynechať, by mohli ostať bokom z toho schválenia. Táto možnosť bola teda zamietnutá a to je vlastne takisto určité plus, určitá dobrá správa. No a počas tohto zasadnutia všetky členské štáty, ktoré sa vyjadrili, vyjadrili podporu smernice a e, žiaden členský štát neodmietol tú smernicu. No a posledné správy sú také, že luxemburské predsedníctvo pracuje na tomto spise a oni sa chcú E, sústrediť najmä na tie ustanovenia, ktoré hovoria o osobách s postihnutím. Rád by som ešte povedal, že Európska komisia veľmi ďakuje Európskemu parlamentu za neustálú podporu a takisto ďakujeme aj mimovládnym organizáciám, ako napríklad European Disability Forum. E, ďakujeme za to, že podporujete túto smernicu, to, že táto smernica je ešte nažive, je aj vďaka Európskemu parlamentu a vďaka občianskej spoločnosti. No a komisia pracuje takisto na e, zákone o prístupnosti, Accessibility Act. A e, kolega, ktorý je zodpovedný mm, za konkrétne túto legislatívu, e, ten vám o tom niečo povie, on príde asi o pol hodinu. Hovorca komisia ale už povedal, že komisia by chcela túto legislatívu schváliť do konca tohto roka. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za to, že ste sa vyjadrili tak efektívne, stručne a že si nám dali toľko informácií. No a teraz uh, udelujem slovo členom. Beatrice ako prvá, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem za prezentáciu, ďakujem za informácie, ktoré nám poskytla komisia. Ja chcem e, poukázať na jednu otázku, ktorá je ťažisková, ktorá súvisí s touto témou. Hovorí sa aj o revízii, ktorú robí komisia a chcem sa vyjadriť k dohode z Marrakeša, ktorú Európska únia minulý rok podpísala. Ratifikácia tejto dohody teraz naráža na odpor ktorý je nepochopiteľný. Spojené kráľovstvo, Taliansko, Deutsch, eh, Nemecko. Nerozumiem tomu, prečo sú proti. Najmä Taliansko a Nemecko hovorí, že tu ide o ochranu duševného vlastníctva a ratifikácia eh, tejto dohody by sa mala ešte prediskutovať v širšej diskusii o duševnom vlastníctve. Pýtam sa, či je tu EÚ zodpovedná. Právne služby rady a komisie akceptovali e, toto a takisto výbor Pety e, pracoval na príprave ratifikácie, respektíve e, podpisu tejto dohody z Marakeša. A preto sa vlastne obraciam na výbor pre petície aj na predsedničku, a aby sme s tým niečo robili. Mohli by sme osloviť predsedu parlamentu Šulca ako najvyššieho zástupcu parlamentu. On by sa mohol obrátiť na luxemburské predsedníctvo rady a poprosiť, aby sa čo najskôr táto dohoda ratifikovala, pretože nie je dôvod, prečo tak neurobiť. Právna služba rady, ešte raz opakujem, povedala, že Európska únia tu má právomoc a výbor pre e, práva osôb s postihnutím takisto žiada, aby všetky štáty ratifikovali Marrakešskú dohodu. Nejde iba o ľudí so zrakovým e, postihnutím, aby mali e, prístup ku vzdelaniu, k literatúre a tak ďalej. Musíme odstrániť všetky prekažky, ktoré ešte existujú pre osoby s postihnutím na ceste ku vzdelaniu. No a práve osoby so, zdravo- so zrakovým postihnutím tu majú problémy. Um, takže ešte raz, my ako výbor pre petície, opakujem, musíme sa v tomto angažovať, pretože neexistuje dôvod, prečo by táto ratifikácia mala byť blokovaná. Ďakujem. Domnievam sa, že by ste sa už vyjadrovali k ehm, bodu 12 dohoda z Marakeša, ale sme ešte stále na bode 11. Prepačte, pani predsednička. Ja sa obávam, že ja tu potom nebudem môcť byť. Budem musieť odísť a chcela som využiť túto príležitosť. Je to veľmi, veľmi dôležitá vec, tak som naozaj chcela využiť túto príležitosť. Dobre, v poriadku. My sme si vypočuli všetky vaše argumenty a na tvárach kolegov som videla, že s vami súhlasia všetci. A teraz pán Gereke, nech sa páči, máte slovo. Takže uh, One Million for Disability je teraz téma. A tak, ďakujem pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Združenia postihnutých osôb v Európe ja som poslanec za stranu rodiny Nemecka a vítam túto petíciu One Million for Disability. Pokiaľ viem, milión 364 984 podpisov bolo zozbieraných a to je obrovské číslo. A takmer sa to všetko stratilo niekde v nejakých tmavých pivniciach. Ja bojujem za Európsku úniu, kde je možné plne začleniť a integrovať 50 miliónov občanov s postihnutím. Toto musí byť zaručené. Preto neverím, že sme už robili dosť. Nie, ja žiadam tri body, tri veci. Ešte predchádzajúca komisia plánovala tzv. Accessibility Act. Musíme na vnútornom trhu e, zabezpečiť e, plné slobody musíme zabezpečiť prístup pre všetkých ľudí, ktorí majú asistenčných psov. Musíme vytvoriť jednotný európsky preukaz zdravotného poistenia. Musíme zriadiť takisto jednotný parkovací preukaz pre e, najťažšie postihnuté osoby, ktorý bude platiť všade. Všetci odsudzujeme diskrimináciu postihnutých osôb, preto sa musíme odvážiť a odštartovať na novo um, antidiskriminačnú smernicu. Schválenie takejto smernice by nemal byť vôbec žiaden problém. Ďakujem. Ďakujem. Teraz sa pozerám na hodiny a uvedomujem si, že ešte mám veľa rečníkov. Posledná je pani Ždanoka, alebo Danoka, pán Marias. E, teraz uzatváram zoznam, ale mám tu naozaj veľa mien. Pán Martan, nech sa páči, máte slovo. Ja som nežiadal o slovo. Um, ja ale môžem sa vyjadriť, chcem sa poďakovať e, petičníkom za to, že ukázali prstom ešte raz e, na našu neschopnosť a nevôľu postarať sa o veľkú časť e, európskeho obyvateľstva. A ešte raz dôrazňujem, súhlasím s tým, čo ste povedali, že je to katastrofa. Musíme e, týmto občanom poskytnúť, čo potrebujú. Sú to plnohodnotní občania. U nás v mojej krajine podniky majú povinnosť e, prijať do zamestnania určitý počet postihnutých osôb, ale niektoré podniky uprednostnia radšej zaplatiť pokuty, a ako by mali splniť túto povinnosť. Pokiaľ ide o túto petíciu, dnes e, e sú na rade komisia a rada musia rešpektovať e, pakt stability, musia e, potopiť grecký e, národ, dávajú mu hlavu pod vodu, a, ale mne by sa páčilo aj to, keby rada a komisia boli takí odhodlaní v otázke ochrany postihnutých osôb, ako sú odhodlaní v tej otázke Grécka. Ďakujem. Ďakujem, teraz má slovo Róza. Ďakujem. V prvom rade sa chcem poďakovať Európskemu Združeniu pre ochranu ľudí s postihnutím. Viete, že v roku 2008 bol schválený dohovor OSN o ochrane osôb s postihnutím. Všetky členské štáty a Európska únia sa zúčastňujú na tomto dohovore. Je to v podstate náš um, taký právnický poklad, ktorý máme na úrovni OSN a konalo sa aj zasadnutie na vysokej úrovni, aby sme zistili, do akej miery sa držia členské štáty tohto dohovoru. No, v, tejto, v tomto dohovore sa žiada uh, zamestnanosť, uh, doprava, hovorí sa tam o nutených sterilizáciách, nutených prerušeniach tehotenstva a tak ďalej. A v uh, posledný augustový týždeň bola vydaná správa, ktorá sa dostala aj do parlamentu, rady, komisie. A táto správa žiada od Európskeho parlamentu a komisie, aby e, začali byť činní v celej e, rade aspektov. Bolo by dobré, keby táto petícia mohla ostať otvorená, pretože závery OSN, e, to je prvýkrát, kedy sa vlastne podrobujeme kontrole OSN a tí vlastne žiadajú, aby tá accessibility tá, tá dostupnosť, aby bola plne implementovaná do roku 2012. Teraz je už vlastne na to neskoro. No a ja som sa rozprávala s komisárkou a ona povedala, že je eh, pravdepodobné, že ten Accessibility Act bude schválený do konca roka. Potom sa žiada, aby všetky stratégie parlamentu a európskych inštitúcií eh, zohľadňovali tú e, variantu e, postihnutých osôb a žien s postihnutím. Téma nutené sterilizácie je ešte stále aktuálna téma. Ďalej. Osoba s postihnutím má aj základné práva, ako napríklad právo na prerušenie tehotenstva, takisto právo na ochranu pred násilím, Takisto samozrejme mu patria práva na vzdelávanie. Marakešská dohoda sa musí podpísať. Španielsko to neustále žiadalo, ale komisia e, Španielsku poslala nejaké zvláštne oznámenie, ale tým som už na ďalšom bode. E, pani predsednička, bolo by naozaj e, užitočné, keby táto petícia ostala otvorená. Bude na ňu veľa odpovedí, respektíve veľa odpovedí na ten list OSN a my na to musíme reagovať ako komisia a členské štáty mm, konkrétnymi činmi. Táto dnešná petícia prichádza v správny okamih. Ďakujem. Pani Ward? Um, thank you for giving me the opportunity. Ďakujem za príležitosť hovoriť, eh, aj keď nie som členkou, ale strávila som celý svoj život eh, medzi ľuďmi s postihnutím a eh, prechcem sa prihovoriť za túto petíciu. E, sedím vo výbore pre kultúru a občianstvo je súčasťou našej agendy. Chcem naozaj vzdať hold všetkým, e, ktorí e, pripravili túto petíciu, pretože je úžasné, že ste získali všetky tieto podpisy. Toto je občianstvo, toto je aktívne sa zapájať do spoločnosti, do európskeho spoločenstva. A tiež viem, aké je to vyčerpávajúce robiť takúto prácu, aj keď nemáte postihnutie dosiahnuť e, takýto vynikajúci výsledok s ľuďmi, ktorí pravdepodobne boli e, alebo sú ľudia s postihnutím, je vynikajúci výsledok a treba e, to šíriť ďalej. Ja úzko spolupracujem s kampaňou Nič bez nás, nič o nás bez nás a mm, sú naozaj odhodlaní, nevzdávajú sa a budeme musieť ich počúvať, pretože budú stále chodiť a budú nás strašiť, ak e, nebudeme počúvať. A vieme, že to percento ľudí s postihnutým v rodinách je e, vysoké. A keď sa pozrieme teraz okolo seba, koľko ľudí má postihnutie, niektoré postihnutie je zjavné, viditeľné, niektoré menej. Takže naozaj chcem povedať, že vašu kampaň z celého srdca podporujem. Ďakujem, Solida. Áno. A ja podporujem túto petíciu, plne ju podporujem. Som e, za e, to, aby sme pomáhali ľuďom s postihnutím. Máme mnoho petícií k tejto téme a myslím si, že to tiež e, zdôrazňuje efektívnosť zväzu naozaj dochádza k veľmi odlišnému zaobchádzaniu s e, ľuďmi e, s postihnutím a ako povedala správne aj komisia, čo potrebujeme je všeobecný rámec pre EÚ. Potrebujeme smernicu, a potrebujeme urobiť ďalší krok. E, Európska únia sa konečne musí dostať e, k, k ratifikácii medzinárodného dohovoru z Marrakešu, ale takisto e, vieme, že táto smernica mm, bola e, pozastavená, pretože musí vyhovovať medzinárodným normám a Takisto v pracovnom programe komisie e, na rok 2016 e, sa hovorí, že táto smernica musí konečne byť e, prijatá. Teda chcela som povedať ešte ďalšiu vec. Potrebujeme jasnú, podrobnú stratégiu a potrebujeme aj my ako výbor súhlas všetkých frakcií aby, a podporu a žiadosť, aby táto smernica bola konečne schválená, pretože že potrebujeme všeobecný rámec, eh, aby sme eh, mali eh, kontext pre ľudí s postihnutím. Ďakujem, pán Danoga. Uh, you see, I, I am reading this conclusion. And... Áno, pani Ždanoka. Tu sa hovorí, že komisia uvažuje, že e, urobila dobré a náležité kroky a že robí, čo môže, ale s tým ja nemôžem súhlasiť a nezdá sa mi, že by komisia e, naozaj urobila náležité e, kroky máme dosť problém s eh, legislatívou proti diskriminácii, eh, problém so smernicou o zaobchádzaní s ľuďmi s postihnutím a myslím, ja sama v roku 2006 som pripravila správu Európskeho parlamentu k stratégii eh, pre boj proti diskriminácii a navrhli sme aj opatrenia, ako zaobchádzať s touto osobitnou kategóriou občanov. A keď si teraz prečítam ten zoznam petícií, e, vidím, že problém vôbec nebol vyriešený. A ja veľmi podporujem túto iniciatívu. A Rada si vypočujem aj záverečné stanovisko, keby ste nám mohli povedať, ktoré krajiny boli e, najaktívnejšie pri zbere podpisov a zaujímalo by ma, ako sa vám darilo v mojej krajine, v Litve pretože my na bo v tých bývalých východných krajinách nie sme takí aktívni, žiaľ, ako v iných krajinách. A hovorím otvorene, komisia musí posilniť svoje aktivity v tejto oblasti. Ďakujem. Pán Marias a potom pani Evi, prosím, obidva buďte struční. Mm, ďakujem pani predsedníčka. Chcem zablahoželať Európskej federácii pre ľudí s postihnutím eh, k tejto veľmi dôležitej iniciatíve. Keď sa pozriete na počet ľudí, ktorí podpísali túto petíciu, je to obrovské číslo, vyvinuli obrovské úsilie a ja súhlasím s tým, že táto petícia má zostať otvorená, pretože tieto témy sú stále otvorené. Inými slovami, diskriminácia tu naďalej je, je tu problém s prístupom, rovnakým zaobchádzaním v oblasti vzdelávania aj zamestnávania. Ten problém tu stále je, existoval dlhý čas a Európska únia musí prijať legislatívu a tá musí e, byť e, odrazom európskych rozhodnutí a myslím, že všetci v tomto výbore sa zhodneme na tom, že je tu potreba konať a pomôcť všetkým ľuďom s postihnutím. V Grécku majú ľudia s postihnutím ešte väčšie problémy, pretože na základe memoranda sa dostali do e, strašnej situácie. Boli znížené e, príspevky, takže ich kúpna sila je veľmi nízka a majú aj ďalšie problémy, takže myslím si, že ich problémy sú ešte väčšie než kdekoľvek inde. A preto chcem, aby táto petícia zostala otvorená a my naozaj budeme musieť bojovať boj v mene ľudí s postihnutím. Pani Evi. Ďakujem, pani predsednička, ja budem veľmi stručná a ja sa chcem poďakovať federácii a všetkým, ktorí podporili túto petíciu, pretože toto je veľmi dôležitá petícia a ukazuje aj nedostatky Európy. Máme Európu e, tovarov, statkov, peňazí a s ľuďmi sa nezaobchádza rovnako. Sú tu rozdiely aj medzi jednotlivými členskými štátmi, teda máme čo robiť a je veľmi dôležité, aby sme e, situáciu napravili a aby bola schválená smernica v tomto duchu. Ďakujem. Vrátim teda slovo predkladateľom petície na veľmi stručné zhrnutie, ak chcete, nemusíte, samozrejme. Ďakujem eh, za túto príležitosť. My eh, budeme naďalej podporovať vašu prácu, prácu Európskej komisie v tejto oblasti, ako aj prácu ďalších európskych organizácií. Potrebujeme spoluprácu, synergie a naozaj potrebujeme aj ďalšie e, kroky e, ako reakciu na e, zistenia expertov a potrebujeme naozaj chrániť práva ľudí s postihnutím. Predsedajúca, ďakujem a počuli ste, že kolegovia zo všetkých skupín vám vyjadrili obdiv, obdiv vašej práci, ktorú ste vložili do tejto petície. Myslím, že toto naozaj je obdiv naprieč celým politickým spektrom. A naozaj dve z, trých, z troch inštitúcií, komisia a parlament sú zjednotení. Máme však niekoľko členských štátov, ktoré blokujú, zaostávajú a blokujú prácu už niekoľko rokov. A podľa mňa osobne to je nepriateľné. A naozaj, aby sme sa pohli ďalej, chcela by som to zhrnúť. A Síce, mali by sme poslať list luxemburskému predsedníctvu a opäť by sme mali zdôrazniť, že je absolútne nepriateľné to, že niekoľko členských štátov blokuje túto veľmi dôležitú smernicu. Takisto by sme mali e, sa odvolať na e, výbor odborníkov OSN, ktorý kritizuje túto blokáciu. A takisto chcem položiť otázku, kto sú tie členské štáty, ktoré majú tú drzosť, že blokujú takýto dôležitý právny akt. Ja som skutočne znechutená a takisto e, sme dnes hlasovali a myslím si, že rada e, skutočne sa správa nehorázne. Takže e, táto petícia zostáva otvorená, pošleme list e, so spoločným stanoviskom e, z celého politického spektra a povieme, že tento výbor je zjednotený a spomenieme to, čo povedali kolegovia. A takisto je dobré, že tu a je v tomto s nami zajedno aj predseda komisie a celá komisia. Ďakujem. A teraz prejdeme na ďalšiu petíciu. To je petícia 0924 z roku 2011 v mene Európskej únie nevidiacich. A je tu medzi nami predkladateľ Dan Peskot z Kráľovského národného inštitútu nevidiacich a Wolfgang Angerman, ktorý je predseda Európskej únie nevidiacich. Takže máte slovo na 5 minút obidva spolu a potom si vypočujeme aj stanovisko komisie. Ďakujem, pani predsednička, dámy a páni. E, moje meno sa objavuje v tejto petícii, pretože e, ja e, som za touto petíciou, ale spolu rokoval som aj o dohovore z Marrakeša ale e, nevidiaci si stále ešte nemôžu užiť e, výhody tejto, tohto dohovoru, pretože aj 26 mesiacov po podpise e, dohody z Marrakeša e, ešte stále e, niektoré členské štáty blokujú ratifikáciu. India to podpísala, e, Mexiko. Prečo nie Európska únia? Tu prebiehajú akési technické diskusie, ale neratifikácia dohovoru e, bráni e, prístupu nevidiacim ku knihám a to je jednoducho politické zlyhanie. E, kampaň za rýchle, rýchlu ratifikáciu prebieha v členských štátoch a myslím si, že sa treba dohodnúť na časovom harmonograme. A tu sa treba aj vcítiť do situácie ľudí s postihnutím. A osobitne som požiadal výbor petície, aby napísali list e, rade a naliehali na rýchle, rýchlu ratifikáciu tejto zmluvy. Je to potrebné. E, Rada a e, komisia si dali vypracovať nezávislé právne stanovisko a možno by sme mali poslať aj list na plenárku, aby sa okamžite ratifikovala táto zmluva. A Európska únia je advokátkou ľudských práv a teraz je čas ukázať e, politickú vôľu podporiť práva nevidiacich. A aj e, na základe e, dohovoru je povinné chrániť práva ľudí s postihnutím. Teraz dám slovo Wolfgangovi Angemanovi, ktorý je predsedom Európskej únie nevidiacich. Ďakujem za slovo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 v mene Svetovej a Európskej eh, únie nevidiacich vám môžem povedať, že eh, na základe našich odhadov len asi 5 kníh eh, v priemyselných rozvinutých krajinách je v brajlovom písme, vytlačené veľkým písmom alebo v audioformáte. A keď sa pozrieme na rozvojové krajiny, tak odhad je, že takéto knihy sú len, predstavujú len asi 1% všetkých kníh. A uh, toto ovplyvňuje a obmedzuje 30, e, obmedzuje 30 miliónov e, ľudí so zrakovým postihnutím e, v ich pracovnom živote, vo vzdelávaní aj v kultúrnom živote. 30. apríla 2014 Európska únia podpísala dohovor z Marrakeša z 27. júna 2013 k zlepšeniu prístupu k verejným dielam pre nevidiacich e, a zrakovo postihnutých a tým urobila e, Európska únia aj krok k lepšej, k lepšiemu začleneniu e, ľudí do života a k lepšiemu prístupu k literatúre pre týchto ľudí ale všetci sme čakali, že táto zmluva bude e, zo strany Európskej únie čo najskôr ratifikovaná. Táto nádej sa však dodnes nenaplnila. Naprie, namiesto toho e, sa rozbehol boj medzi e, komisiou a radou o otázkach kompetencií. Počujeme, počujeme stále nie z mnohých členských štátov a mňa skutočne sklamalo, že dokonca Nemecko blokuje ratifikáciu a e, to znamená, že e, vlastne cieľ e, tohto dohovoru z Marrakešu je stále oslabený a nenaplnený. A pritom tu ide o jedno zo základných ľudských práv, konkrétne o právo na prístup k informáciám. Informáciám, ktoré sú základom pre rozhodovanie sa v živote. A je e, bez pochyb, že nedostatok informácií e, znevýhodňuje kvalitu života ľudí s postihnutím. Literatúra vo všetkých e, formách obsahuje informácie, ktoré sú nevyhnutné pre vzdelávanie, pre pracovný život, pre kultúrny život a spoluprácu. A účasť na týchto informáciách nemôže zlyhavať na tom, že pre niektorých ľuďoch tieto informácie nie sú dostupné v tom formáte, v akom ho potrebujú. A, e, a stále tu máme ešte e, niektoré e, krajiny, ktoré znemožňujú túto ratifikáciu. Ak e, sa chcem ako Nemec učiť španielčinu, potom potrebujem Eh, si kúpiť eh, knihu, eh, ktorá bude napísaná v brajlovom písme. Aj nevidiaca študentka vo Švédsku musí mať možnosť, aby si k svojmu štúdiu kúpila príslušnú literatúru v angličtine, ktorá bude v brajlovom písme. Ale tu máme ešte stále prekážky, napriek tomu, že v dohode z Marrakeša sú už potrebné úpravy na dovoz alebo vývoz takýchto kníh. A článok 21 dohovoru OSN o práve ľudí s postihnutím e, vyžaduje prístup k informáciám za rovnakých podmienok a bez navýšenia nákladov a cien. Ako my všetci vieme, Európska únia je e, účastníkom tohto dohovoru OSN. Dámy a páni, prosím, pomôžte nám v tom, aby e, dohovor z Marrakešu bol konečne ratifikovaný, aby sa odstránili bariéry, ktorými, s ktorými sa uh, musia stretávať a s ktorými bojujú milióny nevidiacich a inak zrakovo postihnutých ľudí. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Marii Prát, ktorá prehovorí v mene Európskej komisie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dobré popoludne prajem všetkým. Predkladateľ petície sám naznačil, že Únia podpísala Marrakešskú zmluvu v apríli 2014 a preto vyjadrujeme naše záväzky a chceme túto zmluvu aj ratifikovať. Komisia predložila Rade v oktobri 2014 návrh na túto ratifikáciu ktorý vychádza z exkluzívnych kompetencií únie ratifikovať takúto zmluvu. A táto právomoc bola, tu poukázal aj predkladateľ petície, ktorý ako i rozličné právne služby Európskej inštitúcii. Veríme, že táto exkluzívna právomoc existuje, pretože by sme touto zmluvou zaviedli povinnú výnimku na copyright, napríklad reprodukciu, distribúciu, komunikáciu s verejnosťou a tieto sú harmonizované na úrovni únie. Odvtedy, a to je poľutovania hodné, sme sa dostali do sporu o týchto pravomociach s radou. Minulý rok sa o tom veľmi diskutovalo aj na odbornej úrovni, ale je to politická záležitosť a je to záležitosť aj horizontálnej povahy. Počas lotyšského predsedníctva sa táto záležitosť pertraktovala v Koreperi pri viacerých príležitostiach a môžem vás ubezpečiť, že zo strany komisie vrátane právnych služieb sme naozaj urobili maximum, aby sme sa pokúsili odblokovať situáciu a dostať sa do situácie, kedy by sme uzavrali kompromis a každý by mohol mať možnosť ratifikovať túto zmluvu v rámci exkluzívnych právomocí únie. Tento kompromis je na stole, má podporu veľkého počtu členských štátov EÚ, ale zatiaľ ešte sme nedosiahli väčšinu, ktorú by sme potrebovali. Máme tam blokujúcu menšinu členských štátov EÚ a táto nám bráni dosiahnuť e, kvalifikovanú väčšinu pre dohodu v Koreperi, aby sa táto zmluva, o ktorej hovoríme, ratifikovala. Naposledy Koreper hovoril o tejto veci 6. maja 2015 a vtedy, hoci sme sa naozaj maximálne pokúšali odblokovať situáciu, sa komisia rozhodla, že bez toho, že by to vzali zo stola rady, stále je navrhná ratifikáciu v rade na stole, ale zároveň požiadame o stanovisko súdny dvor, pretože inak sa nedostaneme z tejto slepej uličky. Sme zablokovaní. E, toto Právne stanovisko bolo žiadané od súdu 17. júla 2015. Je to 3 lomeno 15, také dostalo číslo, toto žiadosť o stanovisko, ale návrh na ratifikáciu, tak ako ho komisia predložila rade, ešte stále leží na, na stole rady. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme vám, hovorí predsedajúca. Ja osobne musím povedať, že je to veľmi pekné, že opäť spolupracujeme v inom rámci. My sme predtým spolupracovali v inej veci. Teraz eh, je otvorená diskusia. Nech sa páči, ste prvý, pán Marias, máte slovo. Vážená pani Predsednička. V rámci Marakešskej dohody sú isté aspekty, na, ktorej, na ktoré sa už odvolávala aj plenárka Európskeho parlamentu. Ja som sa tam ozval, aj iní poslanci. V snemovni som hovoril o tejto závažnej záležitosti. Táto zmluva musí byť uplatňovaná v praxi, pretože udeluje špecifické e, práva ľudí, ktorí majú problémy so zrakom. Nie len ľudia, ktorí sú nevidomí, ale aj ktorí sú slabozrakí. Je dôležité, aby mali prístup k informáciám a ako náhle človek dostane informácie, tak hneď má aj otvorené dvere k lepšiemu vzdelaniu a tým pádom k práci, k zamestnaniu. Preto treba čím skôr ratifikovať Marrakešskú zmluvu. Ale videli sme aj, že existujú problémy, ktoré nemajú právnu povahu. Niektoré členské štáty sa skrývajú e, za problémom právomoci a te, sa snažia stále diskutovať o tom, kto to má ratifikovať, či Únia ako jeden aktér, alebo každý jednotlivý členský štát. A to, to je ale dymová clona. A ja naozaj odsudzujem takúto prax a odsudil som ju aj v snemovni, keď som hovoril na plenárke. Je pravda, že sú tam hospodárske záujmy pod tlakom, je tam e, nie len otázka jurisdikcie a otázka exkluzívnej právomoci, ale aj ďalšie e, možnosti sú otvorené, ale niektoré štáty odmietajú postúpiť ďalej a napredovať. Môžeme to vyriešiť tak, že sa to predloží súdu na posúdenie Európskemu súdnemu dvoru, ale je treba povedať aj to, že to bude dosť dlho trvať a preto sme sa rozhodli trošku viac tlaku vyvinúť, aby bolo e, možné, aby každý ratifikoval. A teraz sa bol súd požiadaný o názor. Podľa mňa preto by mala by táto petícia zostať otvorená, mala by dostať našu podporu. predkladatelia petície by mali byť e, volaní na porady, aby bol akcelerovaný celý proces a naozaj niektorí, čo robia v rade všelijaké triky a úhybné manévre, e, by sa mali skôr zamyslieť nad meritom tejto veci, nad obsahom dohody, ale keď im na nich nevyvinieme, tlak, oni budú pod tlakom hospodárskych záujmov. Ďakujeme pani Gerling. Ja by som chcela podporiť, pardon, pani Darling, ospravedlňuje sa tlmočník. Ja by som sa chcela vyjadriť tiež k niečomu, čo som hovorila aj pri minulej debate o petíciách. Obmedzovať e, možný rozvoj ľudí v oblasti vzdelávania a získavania kvalifikácie na pracovnom trhu len preto, že je nejaké politikárčenie na úrovni únie a členských štátov. To je jednoducho neakceptovateľné. A šírme posolstvo z tohto výboru, vyšlime jasný signál obom inštitúciám, že naozaj je treba rýchlo ukončiť e, túto vec, tento konflikt a dospieť k rýchlemu riešeniu. Mne sa zdá, že jeden z veľkých problémov, ktorému čelíme, je otázka politickej vôle. Otázka toho, či vlády si vôbec uvedomujú, aká dôležitá je táto záležitosť pre bežných ľudí. Ja som vnúčkou ženy, ktorá v 90. E, svojich rokoch dostala makulárnu degeneráciu a počúvala audioknihy, ktoré vydávala spoločnosť pre túto chorobu a pre ľudí, ktorí touto chorobou trpeli, to bolo naozaj záchranné lano, pretože stále mali pocit, že sú súčasťou komunity, súčasťou kultúrnej e, obce. A preto si myslím, že takú, takéto záchranné lano, ktoré týmto ľuďom môžeme hodiť, e, je, má vysokú dôležitosť. Ja som skutočne zahambená, že aj moja vláda patrí do tejto blokujúcej menšiny v Európskej rade. A oni by sa mali tiež hambiť sami za seba, pretože neumožňujú napríklad indickej diaspore v Spojenom kráľovstve využiť fakt, že existujú texty v Indii, ktoré by sa jednoducho dali poslať do zámoria a ľudia by potom mohli sa z nich učiť. Je to naozaj až taký e, palčivý bod, pretože dnes škótsky parlament hovorí o tom, čo by mohli v praxi urobiť, aby zlepšili situáciu pre e, slabozrakých a nevidiacich ľudí, napríklad britský posunkový jazyk a Mark Griffin, ktorý je lejbristom, poslancom v škótskom parlamente, úplne inak sa postavil k tomu, ako naša vláda. A na, na, naozaj existuje veľa ľudí, ktorí by si želali, aby práva postihnutých ľudí dostali, boli, vypočutie, boli vypočuté a preto by som rada e, bola, aby parlament vyslal jasný signál o tom, že aj my sme, my patríme medzi tých, čo chcú vidieť tieto práva rozvinuté. Ďakujem, hovorí pani Estaras Feragut. Vítam predkladateľov petície z Európskej únie pre nevidiacich. Boli už vo výbore pre právne záležitosti, mali sme aj diskusiu na pléne o zmluvách, zmluve z Marrakeša. OSN túto zmluvu posunul na EÚ a EÚ ju blokuje. A naozaj je tu tá otázka právomocí, ktorá paralizuje celý postup a naozaj treba poskytnúť výnimky z copyrightu v tejto veci, pretože potom časť populácie bude ponechaná bez informovanosti, bez možnosti čítať a vzdelávať sa a dostávať informácie. V stredu sa sadla pracovná skupina na poprvý raz, aby interne e, sa porozprávala o sieti, na ktorej by mohli fungovať všetky výbory Minulá streda to bola a hovorili sme o záležitostiach aj postihnutia a sami seba by sme, sme sa pýtali, ako by sme mohli prispieť k riešeniu. Ďalšia skupina, tzv. rámcová skupina, ktorú tiež iniciovalo Fórum pre európskych postihnutých, takisto FRA, agentúra pre základné práva je do toho zainteresovaná a iniciovala to. Ja myslím, že tieto dve interné pracovné skupiny parlamentu Európske fórum a ostatní aktéry by eh, mali eh, mať šancu povedať niečo k tejto petícii, aby opäť vyvinuli, vyvinuli tlak na úrovni rady, ale výbor Júry, výbor pre právne otázky, sa mal zaoberať eh, témou copyrightu a intelektuálnych práv a výbor pre právne otázky je za. Všetky parlamenty, prepačte, všetky výbory v parlamente sa zhodli, že súhlasia a táto záležitosť naozaj mešká, je, dávno mala byť vyriešená a všetci, čo sme za, nie sme xenofóbni, nie sme za to, aby sa diskriminovalo, ale v praxi existujú prekážky. A tu sme sa s takou jednou stretli. Takže treba naozaj senzitivizovať niektorých ľudí a unblokovať túto tému. Chceme sériu praktických konkrétnych krokov a čo môžeme urobiť my v našom výbore, podobne ako Libe a Júri, treba vyviť, vyvinúť tlak na radu. Myslím, že v maji sme o tom dokonca hovorili a apelovali sme na e, komisiu, aby aj komisia e, sa snažila vyriešiť túto otázku. Hovorili sme aj počas latišského predsedníctva o tejto veci, aby sa e, zrýchlili a zintenzívnili riešenia. Pani Ždanoka. Ďakujem za slovo kratučko. Tentokrát naozaj musím povedať, že komisia urobila maximum a problém spočíva v rade. Pani predsednička, nemohli by sme poslať list v predchádzajúcom prípade bol tiež odporučený list, ale myslím si, že teraz je to naozaj mimoriadne nevyhnutné poslať list podpísaný pánom Šulcom ako predsedom parlamentu, kde budú veľmi jasné vyjadrenia. Ďakujem predkladateľom petície. Ďakujem, hovorí predsednička, pán Morton. Ďakujem, pani predsednička. Budem stručný, lebo súhlasím so všetkým. Čítanie, samozrejme, to je okno do sveta aj kultúra. To je možnosť, e, ktorú máme všetci, aby sme mohli byť ľuďmi, aby sme mohli snívať a preto potrebujeme empatiu s tými, ktorí nemajú to šťastie, aby to mohli robiť. A keď chceme byť empatickí, musíme um, sa vcítiť do ich pozície. Vy ste veľmi energická, vy chcete e, poslať list predsedníctvu, luxemburskému predsedníctvu a odsúdiť túto situáciu handicapovaných osôb. Ja vám navrhujem, aby sme poslali list aj pánovi Tuskovi a členským štátom, ktoré ešte neratifikovali Marakešskú dohodou. A ja navrhujem, aby sme poslali ten list v brajlovom písme, a to hovorím vážne, aby e, si e, tí príjmatelia listu mohli predstaviť, ako sa cíti osoba, ktorá, ktorá e, nerozumie, ktorá si chce niečo prečítať, ale nemôže týmto vlastne sa snažím vcítiť e, do pozície nevidiacej osoby, čiže navrhujem, aby ten list bol v brajlovom písme. Ďakujem. Mr. Zaki. Vážený pán Zaki, máte slovo. Pán Zaki. A ja som za túto petíciu. Hovoril som na štrasburskom zasadnutí aj preto, že si myslím, že európska civilizácia obsahuje štáty a skupiny, ktoré majú pocit, že niektoré veci sú len hospodárskou záležitosťou. Takýto postoj je pre mňa nepripustný. Ja si myslím, že všetky opatrenia, ktorým, s ktorými sa dá vyvinúť tlak na tie členské štáty Európskej únie, ktoré blokujú túto právnu normu, tie sú nevyhnutné. A takisto treba vyvinúť tlak na radu ako takú, aj na komisiu. Toto od nás Európa neočakávajú, Preto, sa, preto tu zasadáme. Thank you very much. A now I... Ďakujem veľmi pekne. A teraz slovo dostáva ju predkladatelia petície, nie naraz, jeden z vás na dve minúty. Thank you very much. Just... Ďakujem veľmi pekne, kratučko. Srdečné poďakovanie každému za vašu úžasnú podporu, za všetky konkrétne kroky, ktoré ste navrhli. Neviem, prečo tu nie je rada. Fyzicky asi nie je zastupca rady prítomný v miestnosti, ktorý by mohol poskytnúť ich e, názor. Neviem, či to odráža nedostatok motivácie a rozhodnosti ratifikovať túto dohodu, čo je veľmi smutné. A čo sa týka finančných záujmov, naozaj publik publicisti predávajú na tomto trhu vo veľkom, nič z toho nestratia nikto, nič nestratí, je to vec, na ktorej všetci získajú a to ratifikujeme. A ešte kolega veľmi rýchlo. Ďakujem za seba. Ďakujem e, predkladateľom. Ešte jedna vec. Každý deň kedy politická vôľa na ratifikáciu tejto dohody chýba a nedostaví sa, škodí vlastne tým, e, ktorých má chrániť dohoda a situácia sa zhoršuje, keď sa e, dávajú do pohybu mnohí ľudia smerom do Európy. E, je medzi nimi aj veľa slepých a nevidiacich a oni sú odkazaní na to, že dostanú nejakú literatúru vo svojom jazyku. Prosím, pamätajte aj na to. Čiže vidíte, že toto naozaj má dočinenia s každodennými problémami. Ďakujem. Now we need to summarize this. Well, personally I find it... Osobne e, by som to zasumarizovala tak, že je to trošku zahambujúce pre Európu, podobne ako predchádzajúca petícia. Dávno sme to mali vyriešiť. 29. apríla bola rozprava v Európskom parlamente o výnimkách z copyrightu pre uh, slabozrakých a v júli komisia prijala rozhodnutie, že sa obráti na Súdny dvor Európskej únie o stanovisko k tomu, kto má kompetenciu a právomoc pri podpísaní Marakešskej zmluvy. Luxemburské predsedníctvo sa pokúšalo pokračovať v ratifikačnom procese a vieme i to, aspoň sa to tak hovorí, že komisia do konca tohto roku e, by mala uzavrieť právnu normu o prístupnosti, o sprístupňovaní v Európe vo všeobecnosti. A pošlime teda list e, radi aj komisii, spýtajme sa, kedy sa očakáva odpoveď súdneho dvora a kedy vydá si toto stanovisko. A po druhé, keď e, právna norma o prístupe, o uľahčovaní prístupu ako takého celkovo eh, by mala uzrieť svetlo sveta. Mali by sme položiť tieto dve otázky a naozaj by za týmito otázkami mala stať eh, naše, malo stať naše odhodlanie a súcit voči slabozrakým a nevidiacim a všetko, čo takéto eh, laxné riešenie zo strany oboch inštitúcií E, prináša, by sme mali odsúdiť a povedať, že sa snažíme dostať svojim záväzkom. Nie preto, aby sme podnecovali spor medzi týmito dvoma inštitúciami, len ich upozorniť, aby už dali sa dovedna a aby všetci, e, aby obaja, obe inštitúcie vedci vyriešili. Pretože sme my všetci Európska únia a nemôžeme si dovoliť neratifikovať Marrakešskú dohodu. Tak, ako povedal pán, môj kolega pán Martin, uh, Mladí ľudia čítajú čoraz menej, keď aj čítajú, nepochopia zmysel prečítaného, nemajú chuť participovať v kultúrnom sektore. Môžeme si my ako Európa ešte viac stiažovať ľuďom prístup k informáciám? Myslím si, že to je na celko jasnejšie odpoveď. Jasné, že petícia zostane odpoveď otvorená. Pošleme dva listy s týmito špecifickými otázkami, ktoré som spomenula. Sú ešte k tomu ďalšie návrhy kolegov. Beatrice. Ďakujem. Ja plne súhlasím s tým, čo ste povedali, pani predsednička, takže list komisii a e, sledovať potom, čo sa bude diať na Európskom súdnom dvore. A môžeme sa samozrejme obrátiť aj na pána predsedu Šulca a povedať mu, aby poslal list luxemburskému predsedníctvu a požiadal, aby sa tu e, niečo udialo do decembra ešte za e, luxemburského predsedníctva. To sú dobré plány a teraz okamžite by sme mohli aj v Brajlovom písme e, napísať ten list alebo to urobiť aj ako audionahrávku napríklad. Po, e, spýtame sa aj predsedníctva, ktoré sú to tie blokujúce členské štáty. A potom, tak ako Mart, pán Martán povedal, zašleme listy tým konkrétnym členským štátom, ktoré to blokujú a tie listy budú v brajlovom písme. Ale musíme najprv vedieť, ktoré členské štáty to sú. Ale je to naozaj dobrý nápad. Veľmi dobrý nápad. To ste mi naozaj e, okorenili dnešný deň tým nápadom. Dobre, takže teraz môžeme prejsť na bod 13. Prepačte, ale už naozaj nemôžem nikomu udeliť slovo. Veľmi sa ponáhlame. 0997 lomeno 2012 údajné porušenie európskej legislatívy zo strany nemeckých orgánov. Je to legislatíva o rovnom e, zaobchádzaní pri, pri zamestnávaní ľudí s postihnutím. Tento bod bol zrušený. Prepačte, že som vás držala. Ďalší bod, bod 14 Petícia 0312 lomeno 2013, bulharská občianka v mene Centra pre, e, pre nezávislý život, 19 podpisov, e, dostupnosť verejnej dopravy v Bulharsku pre osoby s postihnutím. Petičníci tu nie sú, preto dám slovo komisii. Rus e, Lopia má slovo, nech sa páči. Ďakujem. Petičníci hovoria, že Bulharsko nedodržiava článok 9 dohovoru OSN o právach osôb s postihnutím. podľa ktorého je potrebné zabezpečiť prístup k doprave a odstrániť e, prekážky v prístupe k infraštruktúre. Podľa petičníkov v Bulharsku najmä e, železničná doprava, ale ani sofické metro nie sú dostupné pre osoby s postihnutím najmä pre osoby na invalidnom vozíku prístupnosť znamená, že osoby s postihnutím musia mať rovnaký prístup k fyzickému okoliu, k doprave, k rôznym zariadeniam a službám. Pokiaľ ide o železničnú dopravu, e, smernica o právach železničných cestujúcich e, zabezpečuje, aby ľudia so zníženou mobilitou mali rovnaké možnosti používať železničnú dopravu ako ostatní. Železničné podniky musia uh, stanoviť nediskriminačné pravidla prístupu pre všetkých cestujúcich, tak aby nedochádzalo k zrušeným lístkom alebo rezerváciám. Výnimkou je, že je to niečím odôvodené napríklad e, dizajnom e, alebo bezpečnostnými dôvodmi. Bulharsko udelilo výnimku všetkým domácim železničným e, spoločnostiam z týchto povinností a toto je možné podľa nariadenia. Bulharská výnimka mala platiť 5 rokov, ale Bulharsko nedávno predložilo trvanie tejto výnimky na, o, o ďalších 5 rokov. Dôsledkom toho je, že väčšina ustanovení, ktoré sa vzťahuje na prepravu e, postihnutých osôb, e, dávajú výnimku. E, najmä ide o stanice, platformy, vozový park, e, Všetky tieto veci nemusia byť prístupné pre ľudí s postihnutiami a prepracované nariadenie o technických špecifikáciách pre interoperabilitu vzhľadom na prístupnosť e, železničného systému únie rozširuje rozsah e, pôsobnosti PRM TSI na železničnú sieť, ale vzťahuje sa to iba na novú infraštruktúru alebo vozový park alebo na obnovený vozový park, ale nevzťahuje sa to na už existujúcu infraštruktúru alebo vozový park. Pokiaľ ide o autobusovú dopravu, e, smernica o e, vozidlách s viac ako 8 sedadlami špecifikuje technické štandardy, E, ktoré musia dodržať výrobcovia autobusov. Avšak tam sa nezavádza žiadna povinnosť pre členské štáty, ako regulovať počet a prideľovanie vozidiel, tak aby mohli prepravovať aj postihnutých občanov. Nariadenie o právach e, cestujúcich v autobusovej doprave zdôrazňuje, že bez dotknutia súčasnej alebo budúcej legislatívy Prepravcovia by mali, ak to bude možné, zohľadniť potreby osôb so zníženou mobilitou alebo s postihnutím, keď ho, e, rozhodujú o novom vybavení alebo o retrofittingu, ale toto ustanovenie nie je záväzné. Pokiaľ ide o podzemné vlaky, komisia nemá kompetenciu tu zasahovať, pokiaľ ide o prístupnosť podzemnej meskej dopravy, pretože toto nie je v nariadení EU. Rozširovanie metrosystému v Sofii je spolufinancované z kohezných fondov a záväzok je, e, povinnosť je, že každá stanica bude vybavená výťahom. Príjemcovia projektov E, sa vždy musia zaviazať, e, dodržať určitú prístupnosť pre postihnuté osoby, aby mohli z európskych fondov budo- e, financovať budovanie napríklad nových líniek metra. Toto je v ustanoveniach o koheznych a regionálnych fondoch a bulharské orgány sa k tomu zaviazali, aby zabránili diskriminácii na základe postihnutia vrátanie prístupu k dopravnej infraštruktúre. Doteraz audity komisie nezistili, že bulharské projekty, ktoré sú financované z fondov EÚ, nedodržiavajú technické špecifikácie EÚ. Keby to tak bolo, tak príjemcovia peňazí z projektov by museli zmeniť infraštruktúru. Podľa smernice o verejnom obstarávaní národné obstarávacie orgány musia zohľadniť, keď to je možné, prístupnosť pre ľudí s postihnutím vrátanie autobusovej a železničnej dopravy a technické špecifikácie musia byť pripravované tak, aby zohľadňovali e, kritéria prístupnosti alebo musia byť nadizajnované pre všetkých používateľov. Čo komisia urobila? Aby sme vyhodnotili tú situáciu, komisia si vyžiadala ďalšie informácie od bulharských orgánov v rámci európskeho pilotného postupu. Výsledkom je, že Bulharsko implementovalo ustanovenia európskeho e, práva, ktoré sa na toto vzťahujú, najmä na práva e, cestujúcich, ale Bulharsko obmedzila, e, obmedzilo svoju implementáciu iba na povinné ustanovenia a odôvodňuje to nedostatkom finančných prostriedkov. Pokiaľ ide o železničnú dopravu, komisia chce urobiť posúdenie vplyvov budúci rok aby sme vyhodnotili, aké sú možnosti na lepšiu ochranu cestujúcich v EÚ a chceme sa sústrediť špeciálne na na pasažierov so postihnutím alebo zníženou mobilitou a špecifická situácia v Bulharsku by mohla byť vyhodnotená v rámci prípadovej štúdie. Ďakujem. Thank you very much. I open the floor to colleagues. Ďakujem. Kolegovia, máte slovo. Pán Malino. Ďakujem. Nebudem opakovať tieto argumenty, ktoré spomenula komisia. Len pár slov um, mimo uh, tejto analýzy, ale sú dôležité, aby sme si vytvorili taký rámec, o čom vlastne hovoríme v Bulharsku. Budem pokračovať po bulharsky. bulharská vláda a bulharská spoločnosť majú veľmi neuspokojivý prístup k mm, právam osôb so zníženou mobilitou už 20 rokov. Z rôznych dôvodov počas komunizmu bola naozaj veľmi nízka citlivosť na tento problém a veľmi málo sa robilo pre týchto ľudí a do veľkej miery neexistovalo povedomie, ne, neboli vedomosti o tom, čo by sa dalo robiť pre e, takéto osoby. Či už hovoríme o mobilite alebo o mm, celkovo verejnej doprave. V, takže tá štartovacia pozícia Bulharska bola veľmi zlá a oproti tomu sa už teraz urobil naozaj veľký pokrok vzhľadom na tú infraštruktúru, ktorú Bulharsko vybudovalo po vstupe do Európskej únie. Avšak musím e, vysloviť súhlas s tým záverom petičníkov, najmä pokiaľ ide o verejnú dopravu v Bulharsku. Jej prístupnosť je veľmi obmedzená, v mnohých prípadoch je neprístupná pre väčšinu osôb s postihnutím. Predkladateľka e, petície Kapka Panajotová predložila petíciu v mene Centra pre nezávislý život. A to je vlastne najväčšia, najväčšie združenie osôb s postihnutím u nás a ja sa naozaj môžem zaručiť za pravosť informácií, za autenticitu tohto všetkého. Ako už zaznelo, metrosieť v hlavnom meste v Sofii nezodpovedá dobrým štandardom, i keď je to veľmi úspešný projekt, nie iba na bulharskej úrovni, ale aj na európskej úrovni. Takže musíme zistiť, prečo tento projekt nezodpovedá určitým normám, keďže sa e, platí z európskych peňazí a je to nová infraštruktúra a preto e, by to metro malo zodpovedať novým normám, ale v skutočnosti nezodpovedá. Ako nám hovoria petičníci, musíme zistiť, prečo to tak je čo sa tam stalo. E, z formálneho hľadiska žiadam, aby petícia ostala otvorená. 15. oktobra sa bude konať vypočutie, ktoré bude riešiť tieto problémy. Po, pozval som rečníka z Bulharska, on je členom Národnej rady, osôb s postihnutím. E, máme tu už pozitívnu novú e, prax, máme túto organizáciu, Národnú e, radu ľudí s postihnutím a vláda vždy, keď pripravuje určité opatrenia, projekty, tak musí konzultovať s touto organizáciou. Takže ten expert, ktorého som pozval, je naozaj veľmi kompetentný a my budeme mať možnosť si ho vypočuť. A toto je jeden z dôvodov, prečo žiadam, aby petícia ostala otvorená. Potom sa môžeme vyjadrovať. Chce sa ešte niekto vyjadriť? predsednička? Nie? Dobre. Tým sa dostávam k záveru. Jediný návrh, ktorý mám, je, aby sme nechali petíciu otvorenú. Chcela som ju uzavrieť, ale som veľmi ochotná vyhovieť vašej žiadosti. A ak už nebudeme mať um, ďalšie informácie, um, petícia sa môže uzavrieť na základe odpovede komisie, ale keďže hovoríte, že ešte príde niečo, tak ju môžeme nechať otvorenú. Takže petícia ostane otvorená až do vypočutia a potom príjmeme ďalšie rozhodnutie. Súhlasia kolegovia a kolegyne? Dobre. Ďakujem. Urobíme to teda tak a teraz petícia 0543 2013, predkladateľ Henry Autero z Fínska. Vývojové postihnutia a sociálne a sociálne aspekty vo Fínsku. Táto petícia. Máme tu písomnú odpoveď od fínskeho ministra pre zdravie a sociálne záležitosti. Tá prišla v septembri. Na základe tých informácií fínskeho ministerstva e, sa dá vyriešiť tento problém petičníka za menej ako jeden rok. Táto petícia preto môže byť e, uzatvorená a odpoveď ministerstva pošleme petičníkovi. Čiže tá odpoveď, ktorú sme dostali z fínskeho ministerstva. Môžeme postupovať takto, takže potom to uzavrieme. Potom, čo postupíme petičníkovi odpoveď z ministerstva. Má niekto výhrady? Dobre, môžeme to teda takto uzavrieť. Ďalší bod, petícia 0098 lomeno 2015, predkladateľka Maria Simona Bellini. Zo zbieraných bolo 31 866 podpisov podpora ľudí, ktorí sa starajú o postihnutých v Taliansku. Máte slovo na 5 minút. Ďakujem, dobrý deň prajem všetkým. Som Maria Simona Bellini, som predsedníčka Talianského združenia rodín s postihnutými osobami a to je najreprezentatívnejšia organizácia v Taliansku. Ja tu zastupujem asi 40 tisíc talianských občanov, ktorí podpísali túto petíciu. Uvedomujú si, aká je závažná situácia, v ktorej Ehm, žijú tieto talianské rodiny. Dúfam, že v tomto stručnom čase vysvetlím, ako sa zhoršuje v Taliansku situácia. A chcem osvetliť, že my tu nie sme preto, aby sme pre, Taliansku, pre uh, Taliansko uh, žiadalo, žiadali nejakú finančnú pomoc. Nie, my žiadame o to, alebo chceme povedať, že Taliansko je jediný štát v Európe, ktorý ani minimálnym spôsobom nepozná nejakú konkrétnu kategóriu zraniteľných osôb, ktoré by mali e, prístup k základným ľudským právam. Toto nemôže Európa akceptovať, aby takáto e, krajina v treťom e, tisícročí podmienovala využívanie ľudských práv takýmto spôsobom. My chceme, aby Európa nezatvárala oči pred jedným členským štátom, ktorý sa považuje za najskorumpovanejší v západnom svete. Je to e, samozrejme extrém, ale tento štát veľmi slabo bojuje proti tejto korupcii vo vlastných inštitúciách, ale e, zároveň ignoruje dobrovoľne veľkú kategóriu osôb, ktoré, ktoré žijú v, e, v rodinách, ktoré sú vlastne obmedzené e, na e, dom, na rodinný život, musia ostať doma tieto osoby, ktoré poskytujú starostlivosť postihnutým členom rodiny, majú len minimálnu podporu a ešte hrozí, že vlastne tí, tieto postihnuté osoby budú odobrané z rodiny a budú poslané do nejakej inštitúcie. Čiže e, tieto talianské hodin, e, rodiny musia žiť v strachu, že prídu o, o e, člena rodiny, a ktorý, ktorý bude presunutý do nejakej štruktúry a v týchto inštitúciách tí ľudia, ktorí tam žijú, sú často zneužívaní, stávajú sa obeťami násilia ale napriek tomu je to tak, že v Taliansku kontinuálne a neoprávnene sa uh, zvyšuje uh, podpora pre tieto inštitúcie. Uh, na kolektív sa dávajú stovky eur na osobu a deň, ale na druhej strane konštatujeme, že v rodinách by to stalo veľa menej a práve tá podpora, e, finančná podpora pre rodiny sa neustále znižuje. Čiže je to presne opačný trend, aký majú iné štáty Európskej únie, kde to ide vlastne tým smerom, aby postihnuté osoby žili e, čo najčastejšie doma a aby sa o nich starali ich rodinní príslušníci. Takže mali by sme sa pozrieť na to, čo sa všetko odopiera týmto opatrovateľom v Taliansku. Zaznelo, že tieto osoby e, s postihnutím by mali byť chránené pred diskrimináciou a práve aj títo opatrovatelia v Taliansku e, veľmi trpia a Európa musí urobiť niečo E, proti Taliansku, tak aby mali aj Taliani prístup k základným ľudským právam. E, ide tu aj o právo na zdravé sociálne vzťahy, ide tu aj o právo na zdravie, ktoré je odopierané e, konštantne týmto, týmto opatrovníkom. A takisto tieto osoby nemôžu napríklad e, ísť e, do nemocnice, keď potrebujú nejaké ošetrenie, pretože sa tým vlastne vzdialia e, z domácnosti a tieto rodiny majú veľmi komplikované podmienky, podmienky. Tieto rodiny vlastne akoby nezapadali do nášho poriadku alebo do našich predstav a tieto rodiny sú tým pádom odsúvané na okraj spoločnosti do chudoby. A aj tam, kde existuje nejaká podpora, napríklad e, teda táto podpora je iba e, čiastočná, e, napríklad neexistuje nočná podpora, nočné opatrovníctvo v týchto rodinách. Tieto ľudia, ktoré opatrujú postihnutú osobu, sa nemôžu vzdialiť z domácnosti, nemôžu odísť ani na chvíľu, pretože všetko je iba na nich a väčšina rodín potom veľmi trpí v tejto situácii a títo ľudia potom, títo opravne, opatrovníci, e, potom trpia rôznymi chorobami, ako srdcovo ciernymi chorobami, ochoreniami svalov a kostry. A e, tieto osoby sú vyčerpané, často trpia rakovinou a podobne. Medzinárodná štúdia Elizabeth Blackburn, nositeľky Nobelovej ceny, konštatuje, že rodinní členovia v takýchto rodinách v Taliansku majú o 17 rokov kratšiu priemernú dĺžku života, ako je priemer, a to kvôli tomu, že im chýba podpora. Talianskí opatrovníci v rodinách sa nemajú na čo uh, spoľahnúť a títo tzv. caregivers v Taliansku nie sú uznaní. Z právneho hľadiska neexistuje tam žiadny výskum o, o týchto o, ľuďoch. Ehm, a takisto aj verejná mienka o opatrovateľoch je veľmi manipulovaná. Novinári e, sú tu spolupáchateľmi, e, pretože talianská tlač je vlastne najmenej slobodná na svete a hovorí sa, že tí opatrovatelia nie sú e, produktívni, že postihnuté osoby častokrát len predstierajú svoje po- postihnutie a podobne. A už sa dostávam nakoniec, e, musíme jasne a otvorene povedať a pravdivo, ako Taliansko zaobchádza s postihnutými osobami. Môžeme napríklad zvýšiť výdavky na zdravotníctvo. Môžeme dávať viac peňazí na zverolekárov, ale eh, neexistuje spôsob, ako, ako by sme e, mohli vyčleniť viac peňazí napríklad na lieky pre postihnutých ľudí. Stále im viac a viac berieme a preto žiadam Európsky parlament, aby postupoval nejako, aby zasiahol proti Talianskou pretože títo tzv. caregivers, títo opatrovatelia v Taliansku žijú naozaj v hroznej situácii a to je hamba pre našu krajinu aj pre Európsku úniu. Musí existovať nejaký spôsob, ako zabezpečiť týmto osobám prístup k poisteniu v Taliansku, k základným právam a tak ďalej. To e, musíme presadiť na celom európskom e, teritóriu a v Taliansku to jednoducho ešte tak nie je. A tieto ustanovenia, keby boli prijaté, by mali potom platiť aj retroaktívne. Ja vás e, veľmi zdvorilo prosím, aby sa Európa e, vyjadrila, aby sa vyslovila proti tomuto porušovaniu, e, závažnému porušovaniu ľudských práv. Doteraz sa o tom mlčalo, musíme o tom hovoriť. Existujú ľudia, ktorí svojou prácou vlastne zastupujú na 90 sociálny štát v Taliansku ale tieto úspory e, vlastne získavame na úkor ľudských práv. Mrs. Bellini, I, I really understand your frustration. Pani Bellini, ja naozaj chápem vašu frustráciu a uznávam aj všetky, všetko vaše úsilie, aj to, že ste prišli sem, podnikli e, túto cestu, ale naozaj máme Eh, týchto 5 minút vyčlenených. Viem, že je to veľmi obmudzujúce, ale naozaj tu máme aj ďalších predkladateľov, ďalšie petície a vy ste využili takmer dvojnásobok času. Dúfam, že teda aspoň toto, e, týmto sme vás e, trošku uspokojili. Teraz dám slovo komisii Malgoržate Koslovskej. Ďakujem pani predsedníčka. Európska komisia uvedomuje, aké sú ťažkosti a výzvy e, v týchto rodinách, avšak ten dizajn a riadenie sociálneho systému je v zodpovednosti členských štátov. Článok 150 3 hov- zmluvy hovorí o tom, kde môže Únia intervenovať e, a nemôže ovplyvňovať e, právo členského štátu určovať svoj sociálny systém. A preto členské štáty same zostávajú zodpovedné za organizáciu a riadenie svojho sociálneho systému. To znamená, že každý členský štát sám určuje svoj sociálny systém a hovorí o tom, ktoré príspevky na základe prípustnosti budúcnosti e, dáva a koľko sa platí do sociálnej poisťovne. EU legislatíva v oblasti sociálneho práva môže zabezpečiť len koordináciu, ale nemôže zasahovať do systému neformálnych opatrovateľov alebo vôbec do systému opatrovania. Je teda na Taliansku, aby e, stanovilo e, podrobné predpisy pre e, sociálnu ochranu a pre rodinných opatrovateľov. Ale e, v spolupráci s výborom so sociálnym výborom e, je možné vydať odporúčania a takisto e, existujú európske fondy, ktoré pomáhajú členským štátom napríklad pre, e, na školenie Eh, pre neformálnych opatrovateľov. Európska komisia eh, si želá, aby európske eh, členské štáty rozvíjali tieto predpisy a Európska komisia zverejnila správu o adekvátnom systéme opatrovania a sociálneho zabezpečenia. Je to samozrejme a, um, veľmi dôležité v tomto ťažkom čase a e, komisia prestúpila z reaktívneho k proaktívnemu e, prístupu a jedným z dôkazov je aj e, školenie a vzdelávanie zamerané na pomoc rodinám zvládnuť toto opatrovanie. A na záver chcem povedať, že komisia, napriek tomu, čo som podala, nemôže konať v tomto konkrétnom prípade, avšak v rámci európskeho semestra sa riešia aj tieto otázky. Niektoré členské krajiny dostali osobitné odporúčania, ktorých sú vyzvané, aby zlepšili svoj eh, systém eh, sociálneho eh, zabezpečenia a so, svoj sociálny systém. Európska komisia môže podporiť talianské orgány, ktoré e, takisto môže napomáhať e, revízii medzi rovnými. Otváram diskusiu. A Slovo dostáva pani Evi. Ďakujem pani predsednička. Chcem sa poďakovať predkladateľom petície, ktorí odvážne zozbierali vyše 30 tisíc podpisov a upozornili na tento problém, ktorý sa dotýka množstva talianských rodín. Je to národná otázka, takže sa uplatňuje zásada subsidiarity a táto oblasť politiky je v kompetencii členských štátov. Áno, toho sme si vedomi, ale zároveň sme si vedomi aj toho, že táto situácia podkopáva základné ľudské práva niektorých ľudí, ako to opísala pani Pelíny. Ja myslím si, že tú situáciu od, opísala veľmi dobre. Takže sa musíme pokúsiť e, zabezpečiť to, aby ľudia mali práva, práva na normálne vzťahy, prácu a život. A myslím si, že je zásadné, podporovať politiky, ktoré dosiahnu tento cieľ a nenechajú týchto ľudí v izolácii. Sú to ľudia, ktorí zápasia s veľmi ťažkými závažnými problémami každý deň. Takže musíme podporiť politiky dobrého zdravia, e, sociálneho systému, e, zdravotnej starostlivosti, poistenia. Musíme e, si uvedomiť, aká je situácia týchto rodín a týchto opatrovateľov. Takže mali by sme sa poučiť aj z osvedčených postupov a mali by sme hovoriť o tom, kde existujú dobré postupy, kde je dobrá prax a mali by sme sa ju usilovať e, skopírovať, e, teda mali by sme sa pozrieť na to, kde to funguje a potom to implementovať čo najrychlejšie aj v Taliansku. Vieme, že e, politiky úspor a škrtov v rozpočte ovplyvnili mnohé oblasti a že je ťažké zabezpečiť náležitú sociálnu ochranu ale musíme zareagovať na výzvu týchto ľudí, ktorí žiadajú od politikov, aby im pomohli, ale žiaľ v Taliansku to nikto neurobil, nezareagoval a e, preto e, je dôležité, aby sme sa obratili na talianské orgány a vyzvali ich e, k prijatiu náležitých zákonov. Ďakujem. A dúfam, že som dobre vyslovila meno ďalšieho rečníka, pána Vojčechovského. Ďakujem. E, naozaj, pani predsednička, moje e, priezvisko je zložité, ale podarilo sa vám to vysloviť. Dobre, chcem sa poďakovať pani Belíny a e, predkladateľ petície za túto vynikajúcu iniciatívu aj za to, že predkladateľka prišla do Európskeho parlamentu. Ako si nechápem stanovisko Európskej komisie, prečo sa domnievate, že toto nie je európska eh, téma, európsky problém? Veď eh, eh, stovky hodín sme venovali diskusiám o právach žien, sociálnych menšín a my sme tu vlastne predostreli problém, ktorý e, viac menej leží na pleciach matiek. Pretože sú to práve matky, ktoré sa starajú o rodinných príslušníkov s postihnutím. Tieto ženy nesú najväčšie e, bremeno e, tohto problému. A to sa netýka len Talianska, aj u nás Polsku e, je táto téma, alebo bola, e, vysoko medzi prioritami. Mali sme dramatický e, protest, manifestáciu rodičov detí s postihnutím. Títo rodičia doslova obsadili náš parlament, pretože sa im nedostávalo náležitej podpory zo strany štátu. Takže toto je petícia E, ktorá je veľmi dôležitá. A Európska únia nie je len o peniazoch, je o ľuďoch, teda ako náhle sú tu nejaké otázky, ktoré sa dotýkajú ľudských práv, potom k tomu treba pristupovať veľmi seriózne. Nemôžeme povedať, že toto nie je európska téma, európsky problém ak sa členský štát nedokáže vysporiadať s problémom, a ja opakujem, že toto sa naozaj netýka len Talianska, potom by sme sa mali pozrieť na túto tému aj z európskej perspektívy a urobiť potrebné kroky na to, aby sme pomohli tým, ktorí prinášajú obrovské obete a mm, obetujú vlastný život, aby sa postarali o rodinných príslušníkov. Títo ľudia si zasluhujú absolútny rešpekt nielen zo strany štátu, ale aj zo strany Európskej únie. E, musíme e, rešpektovať ich ľudskú dôstojnosť. To je tá najvyššia hodnota a mali by sme to uznať. Ďakujem e, za Eh, predkladateľom petície za predkladateľke, ktorá prišla do Európskeho parlamentu a predstavila túto iniciatívu. Ďakujem, slovo má Rosa. Ďakujem. V prvom rade sa chcem poďakovať eh, petičníkom za veľmi cenný príspevok. Naozaj ide o dobrú otázku. Eh, kto sa stará o opatrovateľa? kto e, pomôže opatrovateľovi, ktorý pomáha závislým ľuďom a ľuďom, ktorí potrebujú opateru. Myslím si, že e, tu ide aj o stupeň postihnutia a tu sa dá rozhodnúť, eh, či eh, sa pôjde cestou inštitucionalizácie eh, osoby s postihnutím, alebo sa rodina podujme postarať sa o túto osobu. Avšak služby a pomoc pre ľudí, ktorí vyžadujú opateru, to nie je to, za čo je zodpovedný len členský štát. Áno, uplatňuje sa tu zásada subsidiarity a e, Európska únia nenesie zodpovednosť. Ale ak sa na to pozrieme z hľadiska ľudských práv, tak e, sa celá situácia mení. Títo ľudia majú právo na vzdelanie a ak sú práva týchto ľudí narušené, potom je to otázka ľudských práv. Ak nemajú právo na vzdelávanie, na prácu, na zamestnanie, potom máme dočinenia s ľudskými právami a potom to je v kompetencii únie pokiaľ ide o narušenie práv opatrovník, opatrovateľov. Ale e, myslím si, že by sme mohli vydať odporúčanie eh, v rámci Európskeho semestra pre Taliansko. A takisto mali by sme si vymieňať osvedčené postupy. Eh, talianská vláda, pozrite sa, tuto je zoznam dobrých príkladov, pozitívnych príkladov, ako to funguje inde a pozrite sa, takto môžete pomôcť aj vy eh, opatrovateľom. My napríklad aj v Španielsku máme mm, dosť dobrých príkladov, kde máme máme metódy, ako pomôcť opatrovateľom. My im napríklad poskytujeme e, vzdelávanie, školenia, kurzy, e, pomáhame im daňovými úľavami a tak ďalej predsednička. Áno, toto je naozaj téma, ktorá sa týka e, všetkých, pretože budeme mať starších e, rodinných príslušníkov a aj my všetci budeme jedného dňa starší. Takže e, naozaj táto téma sa nás týka všetkých a vidím to aj na počte prihlásených. Takže pán Marias, potom pani Albion, Terika Bras a Kapezon a potom zoznam už uzatvára. Ale vy ste na zozname, nech sa páči, takže zoznam je uzavretý. Myslím si, že ten ďalší bod bude určite náročný na čas, bude si vyžadovať veľa času, takže pán Marias, máte teraz slovo. V prvom rade chcem zablahoželať eh, predkladateľom petície za, k eh, tomu, čo sa im podarilo zozbierať 30 tisíc, vyše 30 tisíc podpisov, to dokazuje, aká závažná je tá situácia nielen v Taliansku. Myslím si, že je to relevantné aj pre iné členské štáty. Tá téma je naozaj veľmi dôležitá. Ja som presvedčený, že táto téma patrí aj do kompetencie nášho výboru a to povedala ani aj predkladateľka, e, pretože povedala, že e, výdavky z rozpočtu e, Talianska sú sústavne krátené, sú to sociálne výdavky štátu a tie sú sústavne znižované a e, je k dispozícii stále menej peňazí pre ľudí, ktorí zostávajú doma, aby sa starali o svojich rodinných príslušníkov. A to je téma, ktorá sa týka aj realizácie rozpočtu, e, úsporných politík. A keď sa bude ďalej trvať na tom, že toto je len e, problém Talianska, problém členského štátu, tak potom budeme tvrdiť, že to nie je v v kompetencii EÚ, ale Taliansko eh, je v programe, o ktorom rozhodol ECOFIN a rozpočet Talianska bol schvalovaný na pôde ECOFINu. A e, samozrejme, e, predtým boli odporúčania, návrhy komisie, a až potom mohol byť prijatý rozpočet a tieto odporúčania musia byť zohľadnené v rozpočte a takisto sa pred pár dňami v Štrásburgu hovorilo aj o európskom semestri. A to e, vlastne potom ovplyvňuje aj rozpočet a ovplyvňuje tu aj túto e, oblasť. A to bolo rozhodnuté v ECOFINE, takže to bolo rozhodnutie ECOFINu, ktoré potom e, ovplyvňuje aj to, aké ciele musia sledovať jednotlivé členské štáty vo svojich rozpočtoch. Takže toto je aj výsledok e, politik Európskej únie, ak bol rozpočet e, krátený a ak to potom viedlo k presne k tomuto problému, aký tu bol e, opísaný v petícii. A potom, podľa mňa, je úplne jasné, že to patrí aj do kompetencie výboru pre petície. A predkladateľka tiež povedala, že musíme konať, ak ide o oblasť činnosti Európskej únie. A tu ide o oblasť činnosti Európskej únie, pretože tie úspory e, boli nanútené Taliansku aj zo strany Rady ministrov financí, zo strany ECOFINu. A je úplne jasné, že je potrebné potom dodržiavať tie odporúčania, ktoré pripravil ECOFIN. A na to upozornila predkladateľka aj pani Evi. To sa týka e, všetkých krajín, ktoré e, podpísali memorandum. Aj Grécku je presne predpísané, kde majú smerovať e, sociálne výdavky. To znamená, že ECOFIN určuje, aké vysoké majú byť platy, sociálne dávky, dôchodky takže tá vec je celkom jasná. Platí to pre Grécko, ktoré podpísalo memorandum, ale aj pre ďalšie krajiny, ako je Taliansko. A tento program bol, ako som povedal, odsúhlasený na ECOFINE. A možno by sme mohli eh, písomne ehm, poukázať na takéto praktiky a mali by sme povedať tiež, že je potrebné podporiť ľudí s postihnutím a že sociálne dávky v Taliansku a v iných krajinách musia byť eh, dostupné. Toto je jasná správa a toto je smerom, ktorým by sa mal vyjadriť aj náš výbor. Ďakujem, pani Albion. Ďakujem. Ďakujem predkladateľom petície na to, že priniesli túto petíciu do nášho výboru. Je to naozaj vec veľkej závažnosti. E, Nebolo mi jasné, aká je situácia v Taliansku, ale keď som si vypočula predkladateľov petície, uvedomila som si, že situácia opatrovateľov a opatrovateľiek, ktoré sa starajú o závislé osoby, je možno podobná ako inde v Európe, možno odlišná. V Španielsku napríklad e, platia sociálne dávky, na ktoré má opatrovateľ nárok a od roku 2013 musí opatrovateľ iniciatívne skontaktovať sa so sociálnymi službami a požiadať o finančný prostried, finančné prostriedky a súvisí to aj s dávkami v nezamestnanosti. Väčšina opatrovateľov sú ženy, opatrovateľky, ktoré sa starajú o členov rodiny, ktorí sa z nejakých dôvodov stali závislými od ich opatrovania, tak aby e, bola zachovaná ľudská dôstojnosť a väčšinou rozhodujú pre takéto riešenie, či už v Taliansku alebo inde v Európe. Lenže politiky e, úspor zoškrtali fondy aj pre postihnutých. Preto sa musí Európa tejto tematike venovať. Nemôžeme odmietnúť túto petíciu, pretože tu hovoríme o základných právach postihnutých osôb aj o ich práve na práci, čiže petícia má zostať podľa mňa otvorená. Ďakujem, pán Terry Cabras. Thank you, chair. Eh, signora Bellini, Ďakujem eh, za slovo. Vážená pani Beliny, budem hovoriť stručne. Naozaj ste dramaticky popísali, čo sa deje. Zapôsobilo to na mňa. Ďakujem. právneho hľadiska by mala takáto vec byť eh, záležitosťou každého členského štátu EÚ, ale naozaj mnohé členské štáty sa k tomu správajú arbitrárne a to je polutovania hodné. Ide tu predsa o záležitosť základných práv a to je vec Európskej únie ako takej. Či s komisiou alebo bez nej, Parlament, ktorý dostal petíciu, musí sa obrátiť na vládu v Taliansku, aby bolo možné dosiahnuť pozitívnu reakciu na tento text. A čo myslím slovom pozitívny? Konkrétny, konkrétnu pozitívnu odpoveď. Hovorili ste o opatrovateľoch v Španielsku a opatrovateľkách a o tom, že existuje e, zákon, ktorý súvisí s so závislosťou, nezávislosťou ich e, zverencov a finančnými prostriedkami my môžeme toľko zákonov, koľko len chceme, dávať na papier o, o tých, čo potrebujú pomoc, ale keď nemáme peniaze, pomoc nepríde. Podľa mňa petícia má zostať odpoveda- otvorená. Pani Kabeson, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. hovorí pani Kabezon. Ďakujem srdečne predkladateľom petície, že vzniesli takúto petíciu, takúto požiadavku na náš výbor. Komisia sa vyjadra, že to nie je v kompetencii únie. Ja mám odlišný názor. Sú tu sociálne potreby, ktoré treba splniť. E, spoločnosť volá po nových právach a nových opatreniach. Európska únia podporuje takéto požiadavky zo strany spoločnosti. E, občianská spoločnosť a poslanci Európskeho parlamentu by mali zabezpečiť, aby takéto požiadavky zo strany spoločnosti, e, aby na ne bolo odpovedané náležitým spôsobom. Problém je, že teraz nemáme dostatok politickej vôle, aby sme túto vec posunuli ďalej na vyššiu úroveň A je tu ešte niekoľko vecí, ktoré sa rozhodne nedajú spochybniť. Je tu príklad e, človeka, ktorý odišiel na dôchodok alebo, dôchod, dôchodok alebo dôchodkynia a mal problém práve s takouto vecou. Socialistická vláda, pán Zapatera, e, zaviedol, no, e, schválil zákon o nediskriminovaní a o mm, tomu, že na základe rodu, rodovej otázky sa nemôže mm, uchyľovať nikto k násiliu. A v rámci tohto zákona sa odvoláva na iné právne normy. V roku 2013 politická vôľa existovala a viedla k tomu, že 80 tisíc žien bolo oficiálne uznaných za opatrovateľky profesiou. Vtedy viedla e, Španielsko Partito Popular. A v niektorých provinciách, ako Andalúzia napríklad, prijali nielen tento zákon, ale aj zvýšili, zväčšili počet e, práv pre týchto ľudí, pre tieto dôchodkyne, aby sa to všetko rýchlo e, spracovalo. Občianská spoločnosť vyvíja tlak, apeluje na to, aby Európa bola sociálnou Európou. Nemôžeme sa skrývať za faktom, že nemáme moc sa takýmito otázkami zaoberať. Niektorí poslanci sa už vyjadrili, že musíme vyvinúť tlak, aby sa Európa stávala čoraz sociálnejšou. Máme to Možno mali by sme to dať na papier, aby aj komisia, aj rada videli, akú máme, aký máme úmysel. Skutočnú sociálnu Európu to chce spoločnosť. Pán Nart, nech sa páči. Las declaraciones y las leyes tienen que fundamentarse en posibilidades de Vyhlásenia a zákony musia vychádzať z možností z toho, čo je reálne sú tu kontroverzné pravdy. Je pravda, že môžeme prijať koľko len chceme zákonov. Je to len gesto, ak nemáme peniaze, ak nemáme finančné prostriedky, ktorými by sme tieto zákony uviedli do praxe. Nechcem tu proklamovať, aké úžasné prospekty predkladajú národné strany. Nebudeme sa tu propagovať. Nie príjmime také zákony, ktoré bude možné aplikovať v praxi pre každého. Ďakujeme. To bol posledný rečník na mojom zozname. Je to skutočne veľmi dôležité. Chcú sa predkladatelia petície ešte vyjadriť. Dávam vám ešte jednu minútu. Určite nie viac, dobre? Ďakujem. Chcela som povedať jednu vec. V Taliansku na rozdiel od ostatných krajín v Európskej únii, kde rodiny, rodinní opatrovatelia sa považujú za profesiu, v Taliansku je právny koncept rodinného opatrovať tela neexistujúci. Neexistuje takýto právny pojem. Celé roky potom voláme, aby to bolo takto uzakonené, ale situácia sa e, nielenže nezlepšila, ale sa zhoršila. Celkom 90 e, veľmi vážne postihnutých ľudí zostáva v rodinách a je to člen rodiny, ktorý sa o nich stará, nemajú žiadnu podporu, žiadne práva, pretože právny pojem opatrovateľa neexistuje v Taliansku. Apelujeme aspoň na to, aby mali minimálne ľudské práva, aby boli akceptovaní, ale to všetko bolo zamietnuté, pretože v Taliansku je myšlienka, e, pojem opatrovateľa neexistujúca. To je problém. V našej kultúre to nemáme. Ja chápem, že Európa nemá zasahovať do národných politík, ale aspoň by Európa mohla poukázať e, na to, že v Taliansku neexistuje takýto, takýto právny pojem, takýto právny koncept, hoci, kde, hoci všade inde existuje. Nemáme teda základné ľudské práva pre opatrovateľov. Ďakujem, hovorí predsednička. Ako všetci vieme, celá koncepcia sociálneho zabezpečenia, zdravia, vzdelania – spadá pod subsidiaritu. Všetci to veľmi dobre vieme. Boli tu však hlasy medzi kolegami, ktorí sa prihovárali za to, aby táto e, petícia zostala otvorená. Urobíme to tak, ale naše možnosti konať sú veľmi obmedzené. Cítime s vami a na európskej úrovni sa, sa vyvíjajú dlhodobé ciele pre tých, čo sa starajú dlhodobo o opatrovateľov v rámci SPC, Výbor pre sociálnu, sociálnu ochranu. A odporúčam, aby ste aj tomuto orgánu poslali vašu petíciu pre informáciu a aby všetko to, čo odznelo počas nášho zasadnutia, aby ste sprostredkovali e, tejto komisii aby boli oboznámení s tým, čo tu zaznelo dnes popoludní e, počas rozpravy vo výbore. A ako kolego, keďže kolegovia požiadali, aby petícia zostala otvorená, zostáva otvorená, nikto sa nehlasí k tomu, aby sa petícia uzatvorila. Ja by som bola pripravená uzatvoriť petíciu po odoslaní tohto listu, ale nikto nič také nenavrhol, práve naopak, takže myslím si, že by sme mohli ju nechať otvorenú, tak ako som to povedala, v poriadku? V poriadku, pani Evi? E, chcem len stresniť jednu vec. Súhlasím s tým, čo ste povedali. Myslím si, že by sme mali sa obrátiť aj na, tento, na túto sociálnu komisiu na tento výbor, ale mali by sme ešte napísať aj list priamo talianskému zastúpeniu. talianským predstaviteľom. Podľa mňa to by mali byť tí správni adresáti. Talianské zastúpenie. Dobre, môžeme to napísať. Ešte jeden list stály zástupca Talianska v Bruseli. Na stále zastupiteľstvo napíšeme, že, by, že ich povzbudzujeme, aby sa držali osvedčenej praxe, ktorá e, existuje v iných členských štátoch EÚ, ktorá dáva do rúk e, opatrovateľom isté uznanie, isté práva, dokonca možno vzdelávanie a všetko ostatné, čo potrebujú. Mohli by sme to takto uzavrieť? V poriadku. Myslím si, že môžeme poďakovať predkladateľom petície, že prišli a že sa spolu s nami zúčastňovali to, v toto popoludne na našej rozprave. Teraz e, úplne zmeníme tému. Prejdeme na bod číslo 17 a to je niekoľko petícií spolu. Konkrétne 10.13. Dúfam, že ich správne vymenujem, ale je to niekoľko petícii. Je to o krádeži novorodencov v nemocniciach v Španielsku a neschopnosti orgánov náležite vyšetriť tieto prípady. Máme tu predkladateľov petície v miestnosti a dávam im slovo. Každý z vás, najprv Francesco González de Tena, ktorý reprezentuje viaceré politické skupiny, podľa, pod 7.1 7.2 e, z roku 2012, to je tá petícia. Prosím, nehovorte každý dlhšie ako 5 minút. Nechcem zvoniť na vás zvončekom alebo vás vyzývať, aby ste skončili skôr, hoci taká prax je, keď by sme boli v zúfalo v sklze. Potom dostanú slovo ostatní. Predkladatelia, každý poprosím, do 5 minút sa vyjadrite, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Dobre popoludne prajem. Ďakujem všetkým, že si ma vypočujete a najmä hlasy obetí, hlasy matiek. Je to naozaj krádež, krádeže, opakované krádeže detí, novorodencov. Deje sa to v španielských nemocniciach už celé 10 ročia. Je to problém štátu. Hovoríme tu o medzinárodných zločinoch, ktoré ovplyvnili ktoré, do ktorých e, do, patria tam niekoľké štáty Európskej únie. Stovky tisíce detí boli za tie roky ukradnuté. Máme ich identity, ktoré boli zmenené. Mnohé z týchto detí boli e, premenované alebo inak ich identita zmenená a žijú ako margino, na okraji spoločnosti, najmä na Kanárskych ostrovoch, kde je to možné a Európa nesmie sa odvracať od takéhoto javu. Je to cezhraničný jav už celé roky. Deti a hlavne dievčatá boli exportované, vyvážané zo Španielska. Vopred boli objednané je to, je to pašovanie detí a objednávali si ich tie deti, ktoré sa nemohli nejako brániť. E, Európa to nemôže ignorovať, pretože ak, ak to bude ignorovať, stane sa komplicom medzinárodného zločinu. Prišli sme, neprišli sme plakať, vňukať, prišli sme po konkrétne praktické návrhy, ako zastaviť túto mašinériu, ako ju ako pomoc matkám, ktoré stále hľadajú svoje deti. Je tu aj lúč nádeje. Dovtedy, doteraz nemali žiadnu nádej. Na obrazovke vidíte tváričku, ktorá na vás hľadí a treba pomôcť identifikovať takéto deti. Je to marginalizovaná osoba, ktorá žije na okraji spoločnosti, pretože štát bol úplne ľahostajný tomu, čo sa dialo s situáciou tohoto dieťaťa v Sirotinci na Kanárskych ostrovoch. A to dieťa bolo vyhodené na ulicu bez toho, že by mali, mala určenú svoju identitu a identifikáciu. Chcem prečítať návrhy, ktoré chceme predložiť vášmu výboru. Máme tu konkrétne e, návrhy v mene tisíciek obetí. Sú tu dve petície, ktoré potrebujú byť vypočuté. Prvá petícia Vatikánu mnohé roky tieto obete nemohli mať svoje dokumenty, sú jednoducho zamknuté v, kost- v cirkevných archívoch a to v dôsledku dohody medzi Vatikánom a Španielskom. Tieto archívy sa považujú za súkromné, aj keď by boli zásadnými zdrojmi pri identifikovaní týchto detí. Takisto potrebujeme apelovať na katolický klérus a biskupov, dokonca samotného pápeža, aby sa otvorili tieto archívy, kde sú uložené osobné údaje o týchto obetiach. To je niečo, čo ovplyvňuje matky a deti. Aj tieto novorodené deti nemajú dnes žiadnu identitu. E, rodiny trpia tým, čo sa im stalo a treba ich podporiť. Španielský štát by mal byť e, volaný na zodpovednosť a mal by uznať, že existujú takéto obete a žijú v e, takýchto podmienkach, pretože sú to vlastne občania, ktoré boli obeťami zločinu, takéhoto zločinu. Nevyhnutné štandardy treba jednoducho dodržiavať, právne procesy treba iniciovať. Sú tu kroky ktoré sa v, pre tieto obete dajú vykonať, aby mohli získať prístup k dokumentom, ktoré sú v nemocniciach, na klinikách, na súkromných aj na verejných klinikách. Dokumenty, ktoré, na ktoré je možné e, dať referencie, e, krížovo zistiť, ako vlastne toto všetko funguje s koordináciou zástupcov obetí a s prístupom k týmto dokumentom by bolo možné napredovať a bolo by dobre aj vytvoriť nezávislú dana, databanku o genetických informáciách. Potrebovali by sme um, aj konkrétnu konkrétnu právnu úpravu alebo opatrenie v zákone, ktoré by zabezpečilo, že takéto zločiny sa preskúmajú, vyšetria. A 5. Piatý bod, musíme e, ustanoviť komisiu pravdy, kvalifikovanú a nezávislú, ktorá vyšetrí okolnosti, za ktorých sa tieto krádeže udiali. Musíme objasniť to, čo je v súčasnosti len otázkou toho, čo si matky pamätajú, je to nočná mora, ktorá doteraz v ich životoch nebola rozriešená krádež dieťaťa je nehumánna vec, je to neakceptovateľná prax a je to biznis, ktorý sa tu deje, gengy, ktoré boli do tohto zapojené. sa musia postaviť orgánom, ktorí budú žiadať vyšetrenie toho, čo sa dialo. Apelujem na občianske svedomie tejto komisie, ktorá by mala aplikovať tento postup a ozvať sa Španielsku, že by sa malo stať slušnou krajinou, pretože Španielsko slušnou krajinou za takýchto okolností nie je. Ďakujem. Teraz David Sera Lazaro, ktorý zastupuje petičníka, ktorý sa volá Eduardo Racha predseda Národného združenia, ktoré vyšetruje stratu týchto detí a začína časomiera. 5 minút. Ďakujem, príjemné popoludnie. Chcem vás srdečne pozdraviť a ďakujem za to, že mi dávate možnosť eh, hovoriť o tejto veci. Budem sa držať rečníckého času. Chcem sa poďakovať Franciskovi Gonzálesovi predrečníkovi a pripojiť sa k nemu a povedať, že ja edu, eh, zastupujem Eduarda Raja, ale aj eh, príslušné združenie obetí. Môžeme uvádzať čísla, samozrejme, ale ja presné čísla nemám. E, mám len niektoré číselné podklady. 2270 členov e, máme v tomto združení a keď sa rozprávame s obeťami, um, zatiaľ máme 1800 žalôb a 95% žalôb bolo od, odložených ad acta a ďalšie žaloby už smerujú týmto smerom, že budú odložené. Takže vyzerá to, ako keby neexistoval žiaden problém, ale nie je to tak. Ako povedal môj predrečník, nemáme zatiaľ nástroje na vyšetrovanie. Štát musí dostať do rúk prostriedky, nástroje, aby mohol vyšetrovať, aby mohol konečne poskytnúť informácie obetiam. Ale obete E, vlastne na nich je to dôkazné bremeno, musia zhromažďovať dôkazy, aby e, neboli odložené tieto prípady ad acta. Ako už bolo povedané, musia sa otvoriť archívy, musí sa zabezpečiť prístup k dokumentom, inak nemôžeme tieto zločiny vyšetrovať a štát musí na to dať prostriedky. A um, tu mám ale na mysli aj exhumáciu tiel a testy DNA E, dotknuté osoby, e, teda deje sa to zvyčajne takto, rodina má podozrenie, narodí sa dieťa a matke povedia, že umrelo po narodení a že je pochované v určitom hrobe, ale ak to chce rodina overiť, tak musí zaplatiť exhumáciu a test DNA a ak to dieťa potom sa preukáže, že to nebolo ich dieťa, tak potom registre musia sa pr- skontrolovať ešte registre a rôzne ďalšie archívy, aby, e, aby sa teda zistila pravda a na to často tieto rodiny nemajú peniaze a preto sa to odkladá ad acta. Um, takže uh, chcem sa pripomenúť, pardon, pripojiť k tým požiadavkám, ktoré um, vzniesol môj predrečník. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem za stručnosť. A teraz Ana Cueto dostane slovo. Príjemné popoludnie. Ja sa volám Ana Kueta, som predsednička Združenia obetí a e, bojujem proti beztrestnosti týchto e, zločinov. Ďakujem za pozvanie parlamentu, ďakujem za to, že ste mi dali možnosť informovať vás o týchto ukradnutých novorodencoch. Je to zločin, za ktorý nemôže nikto zaplatiť ani odškodné. Nikto nevráti tieto deti, ale my chceme aspoň zistiť, čo sa s nimi stalo. Je e, to zločin, E, ktorý nie je podmienený iba našou politickou minulosťou. Tieto veci sa diali ešte nedávno, keď už Španielsko bolo členom OSN a Európskej únie. A e, preto sa to týka veľmi aj Európskeho parlamentu. Medzinárodné inštitúcie túto realitu vôbec nepoznali, ale máme rámcový dohovor <clears throat> Rady z roku 2001-220 a tam sa hovorí, aký je rozsah pôsobnosti protokolu o, oprávach právach obetí. Čiže hovoríme tu o, porušení trestného poriadku konkrétneho štátu aj nekonaním a odkazuje sa tam na vnútorný právny poriadok e, o existujúcej typológii a e, po návšteve Španielska v roku 2013 misia e, OSN hovorí, konštatuje, že došlo k únosom ľudských e, bytostí, ale že um, článku 2 dohovoru náš vnútorný trestný poriadok nezodpoveda. Tisíce európskych občanov sa teraz nachádza právne v nejasnej situácii. My sme zrealizovali v roku 87 reformu občianského zákonníka. Ľudia boli označení za ľudské bytosti až po tom, čo sa dožili prvých 24 hodín života, inak to bol stále plod, fetus. A e, tieto deti boli v prvých 24 hodinách unášané, boli odoberané matkám, boli im vystavované falošné dokumenty a toto existovalo dlhú dobu a toto všetko vlastne sa už nedá napraviť ani opraviť. Ľudia často ani nevedia, tí dospelí dnes už nevedia, že boli kedysi unesení. E, títo ľudia nepoznajú svoju biologickú rodinu, prežívajú ľudskú e, drámu, často sa domnievajú, že ich matky sa ich vzdali. E, myslia si, že nemajú žiadnu rodinu pôvodu. Aj pre Eh, rodičov to bola neznesiteľná situácia. Oni hľadali eh, svoje deti veľmi dlho, museli trpieť, žiť v utrpení. A španielský senát aj autonómne parlamenty nás podporili v našej práci, v, na, v, naš, eh, v našom snažení, ale stále sa dostávame len k záveru, že nemáme žiadne dôkazy. Niektorí hovoria, že je to kolektívna hystéria ministra vicepremiérka Santa Maria v roku 2013 povedala, že sa príjmu opatrenia na prevenciu takýchto prípadov, ale faktom je, že v našej e, krajine sa kradli deti. Áno, potrebujeme opatrenia na to, aby sme zabránili ďalším krádežiam detí, ale <clears throat> nemôžeme sa naďalej vyhybať tej realite. Jednoznačne tu existujú vinné osoby, ale zatiaľ bol vynesený iba jeden jediný rozsudok proti jednému novinárovi, pretože údajne urazil uh, jedného lekára, ale Holidat Monson, napríklad podpredsedníčka môjho združenia, uh, hovorí o tom, že existujú, existuje nespočetne veľa dokumentov. Zákon o ochrane údajov už nechráni našu súkromnú sféru, ale e, porušuje naše právo na prístup k dokumentom. Neexistuje žiaden ľudský zákon, ktorý by stál nad nejakým prirodzeným zákonom. Je úplne normálne, že matky bojujú e, z celej duše, z celého srdca o svoje deti. A preto sme prišli sem do srdca Európy, do parlamentu, lebo chceme nápravu, chceme spravodlivosť. Naše deti žijú, ale s inou identitou. Sú to európsky občania a prináležia im všetky, pravidl, všetky práva. Ale e, nikto tu nerieši tú situáciu a sme len komplicmi. Takže prosím, premýšľajte nad tým a premýšľajte nad vetou, aby zlo zvíťazilo, stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič. Ďakujem. E, ďakujem. Ja teraz v mojich podkladoch aj v časovom harmonograme mám vašu, váš prejav. E, toto bol ten prejav, ktorý ste mali prečítať, alebo máte ešte jeden? Dobre. Maria de las Mercedes Bueno Morade, Morales vlastne má e, pripravený prejav, ktorý predniesiete vy. Nech sa páči. Ďakujem. V mene predsedničky Alumbra chcem povedať, že je tu, je tu matka, ktorá sa volá Maria Bueno a hľadá svoje dieťa. Jej dcéra Maria v deň narodenia zmizla a táto žena je vlastne predsedničkou Združenia Alumbra a pred týmto parlamentom chce niečo povedať. Som veľmi rada, že som mohla prísť medzi eh, vás a eh, chcem požiadať Španielsko, aby konečne zrealizovalo príslušné vyšetrovania chceme žiadať spravodlivosť, ktorú sme doteraz nedostali. Tieto prípady zmiznutých detí sú neustále odkladané ad acta bez skutočného vyšetrovania. To platí pre väčšinu prípadov, kedy zmizli naše deti a okrem toho takisto sa stáva, že sa povie, že prípad je premočaný. A to znamená, že nemáme možnosť zistiť, kde zmizli naši súrodenci alebo naše deti. A sme naozaj znechutení z toho, že sa neustále mlčí a že aj verejné orgány o tom mlčia, že sa tým nezaoberajú, tým sa všetci stávame obeťami tejto situácie. A zároveň e, vieme, že tieto deti sú už stratené. Už nám nikdy nikto nevráti spomienky na detstvo týchto detí. Zobrali nám vlastne časť života, časť našej pamäti. A ja som zúfala, z tejto situácie. A taktiež musíme konštatovať, že právny štát to už sú len také prázdne slova u nás, pretože my sme obete, eh, ukradli nám deti a nemáme možnosť eh, nápravy. Ale v rámci národného aj medzinárodného práva sa predsa niečo musí udiať my ako matky sme sa odovzdali do rúk inštitúcií, ktoré, ktorých cieľom bolo obchodovať s našimi deťmi a orgány, úrady nás neochránili. Všetci, všetci v našom štáte boli na strane moci, všetci boli proti nám a preto tisíce detí v Španielsku zmizlo. Medzičasom máme údaje, ktoré hovoria o tom, že to bolo systematické konanie v celom Španielsku. Tisíce matiek eh, v rôznych regiónoch eh, prišlo o deti. Tieto matky nemali medzi sebou navzájom kontakty, ale majú rovnaké príbehy a vždy sa jedná o rovnaké fakty. A súdy sú eh, absolútne neochotné niečo v tejto veci robiť. Haní sa tu dôstojnosť osôb, gestami a, a slovami, ktoré nám hovoria. Sú to všetko iba prázdne slova. A častokrát sa aj neuvedomujú, aká je to veľká hamba. Väčšina detí zmizla v ten deň, kedy sme ich priviedli na svet a nikto nám už nemôže vrátiť spomienky na tieto deti. Potrebujeme demokratické nástroje v našom chorom v mm, štáte, aby sme to napravili. Naše deti boli predané, boli unesené a boli zabudnuté. Presne tak ako naše požiadavky. Mnohé tieto matky sú už staršie a mnohé z nich e, umrú predtým, než sa dozvedia pravdu. A e, preto je dôležité, aby vaša solidarita nám pomohla pri boji o pravdu. Ako matky e, sme všetkým vďační vďačné, e, sme vďačné všetkým, ktorí sa zasadzujú za nájdenie našich detí. My ako matky sa cítime byť bezbranné tvárou v tvár tohto, e, tomuto, tomuto systému, ktorý e, bezbranné deti vydával do rúk kriminálnikom. Nezabúdajte na to, že to morálne a spravodlivé často nie je jedna a tá istá vec a v mene spravodlivosti sa často vykonávajú veľmi zlé veci. My sa budeme veľmi odvážne naďalej zasadzovať za spravodlivosť a budeme celú svoju existenciu využívať na to, aby sme našli naše deti. Pôjdeme všade, na všetky súdy, aby sme našli stopy po našich deťoch. Tieto deti uniesli alebo dokonca zabili kriminálnici, ktorí sa považovali za bohov. Zmocnili sa ne- nevinných detí a zneužili bezbrannosť matiek a porušili všetky naše ľudské práva. Prosíme vás, prosíme vás upenlivo, aby ste nám pomohli, pretože väčšinu svojho života venujeme hľadaniu týchto detí a sme závislí od inštitúcií, od pomoci um, zo strany inštitúcií občanov z celého sveta. A vlastne túto žiadosť o, o prozbu o pomoc um, teraz um, obraciame na vás. Prosím, urobte všetko, čo je vo vašich možnostiach, aby ste nám pomohli, aby ste nám pomohli vrátiť deti, ktoré nám patria. Nesmiete dopustiť, aby niekto stál v ceste spravodlivosti. Musíme sa už naozaj postarať o to, aby sa konečne, aby sme sa konečne dopracovali k náprave. Vy ste naši zástupcovia, vy ste, my sme občania, ale v prvom rade sme matky, otcovia a súrodenci, aj, aj deti a preto vás prosíme o pomoc. Nemáme žiadne iné možnosti, potrebujeme vašu pomoc. E, verím vám, mám nádej a e, chcem, aby sme tento boj viedli spoločne. Musíme teraz e, sa snažiť o naplnenie jedného spoločného cieľa. Mám aj strach, ale nebojím sa povedať, čo cítim. Kľudne padnem pred vami na kolena a budem vás prosiť, aby ste hľadali naše deti spolu s nami. Vy máte možnosti, vy máte aj vedomosti, poznáte rôznych ľudí, máte kontakty a preto prosím, vypočujte nás. Vypočujte nás. Ochrante e, ľudí, ktorí utekajú pred e, vojnou, pred terorom, aj tých, ktorí utekajú zo Sýrie a snažia sa chrániť svoje deti. Predsednička, prepačte, musíme to už ukončiť. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok a teraz dostane slovo Ruth. <laughs> Um, Príjemné popoludnie. Cieľom mojej petície upozorniť výbor na situáciu, ktorá sa týka môjho prvého dieťaťa, ktoré sa narodilo 1. decembra 1992 v Španielsku. Ja som Britka, otec môjho dieťaťa je Britka. Ako povedala prvá petícia, vidíme niečo, čo prekračuje hranice. A ja som toho dôkazom. Ja som matka, ktorá hľada pravdu. Moje dieťa sa narodilo, ako som povedala, v decembri 1992. To nie je taký dlhý čas dozadu a tohto, dnes by malo moje dieťa 23 rokov, keby žilo. Moja, moje tehotenstvo bolo dokonalé a dieťa bolo úplne zdravé. Aj pôrod eh, bol pod kontrolou, bol vyvolávaný a viac než po 16 eh, hodinách pôrodu sa doktori rozhodli eh, dať mi všeobecnú anestézu a priviesť dieťa na svet cesárským, cisárským rezom. Vďak, práve v dôsledku tejto anestézy som sa zobudila až o pol šiestej ráno. Ja som vôbec nevidela svoje dieťa, ktoré bolo vo mne 9 mesiacov. Nasledujúci deň mi ote, otec môjho dieťaťa, môj manžel povedal, že dieťa umrelo bez vysvetlenia. Slovami lekára to bolo nevysvetleteľné. Napriek viacerým žiadostiam sme nemohli vidieť moje dieťa e, potom, ako umrelo. Toto je vákuum v mojom živote. Ja som nikdy nevidela dieťa, ktoré som v sebe nosila. 19,5 e, roka som e, žialila a vo februári 2012 e, sa e, som e, zaznamenala situáciu v Španielsku. Moja španielská priateľka sa dozvedela o škandáli. Ja som o ňom nevedela, lebo som nežila v Španielsku a mala pravdu, nevedela som o tomto škandáli, ale ona ma upozornila na tie prípady v novinách, pretože vždy, keď ich čítala, povedala si, to je presne to, čo sa stalo tebe a opisovala mi prípady zo 60. rokov a ja som sa dokázala s nimi úplne stotožniť. Stačilo zmeniť meno, ale bolo to presne to, čo sa stalo aj mne. Ako eh, je možné, že 30 rokov po týchto prípadoch zo 60. rokov sa situácia opakovala. A e, potom som sa musela naučiť žiť s neznámym. A to je s nezodpovedanými otázkami. A to je strašne ťažké. Ja som, keby som mohla dieťa pochovať, mohla by som nosiť kvety, mohla by som spomínať na tehotenstvo. Ale ja som to nemohla. Môj život bol e, úplne v troskách, e, nič už nesedelo a e, potom som sa pozrela na veci, ktoré som si zachovala z tehotenstva. Bolo to povolenie na pochovanie, ale ten, ten formulár bol prázdny. Ja som to v Spojenom kráľovstve e, oznámila ako zločin a veci sa pohli. Miestna polícia sa usilovala rozbehnúť vyšetrovanie e, potom to dostal Scotland Yard a potom Interpol. A tieto vyšetrovania trvali tri týždne. Ja som bola šokovaná, keď som počula, že vyšetrovanie sa skončilo. Bolo to vyšetrovanie, ktoré sa zakladalo výlučne na správe nemocnice, ktorú poskytla sama nemocnica, nemocnica voči ktorej som sa stiažovala. Nikoho nevypočuli, dokonca ani mňa. Avšak Interpol v Madride rozhodol, že je to dostatok dôkazov na to, že nebol spáchaný trestný čin. Ja som dostala kópiu um, správy z nemocnice, ktorá mala 107 strán. Ale nebola, nebola tam Neboli tam nejaké dôvod, dôkazy, boli tam veci, ktoré vôbec nesúhla, nesúviseli navzájom, ktoré bolo veľa nedostatkov. Bolo to 107 strán nedostatkov. Um, ja som na to reagovala a príkladom je, že napríklad v správe z nemocnice boli štyri rôzne časy úmrtia. Nemocnica tvrdila, že e, moje dieťa umrelo e, o 1 hodine 58 minút, potom o 2 hodiny 2 minúty, potom o pol tretej a tak ďalej. Nedokážem vysvetliť, prečo sa Europol nechytil ani tohoto. E, po viac než troch rokov ani jedna moja otázka nebola zodpovedaná. Ako môže byť také zložité pre orgány dokázať, že moje dieťa naozaj umrelo, veď by to malo byť jednoduché? Odpoveď policie podľa mňa bola eh, nedostatočná, aby som povedala minimum. E, bolo tu len oznámenie policie, e, ktoré e, citovalo dokument nemocnice, to bola správa z pitvy. A Interpol Madrid toto prijal, čo sa hovorilo v tejto správe. Ehm, teraz je môj prípad uzavretý. V septembri minulého roka ho súd uzavrel a neviem, či môj, moje odvolanie bude e, uzavreté inak. Čakám už 12 mesiacov na. Môj prípad bol už trikrát uzavretý a vždy, keď bol uzavretý, bol uzavretý rýchlejšie a potom trvá stále dlhšie jeho e, novootvorenie. Vždy mám len 3 dni na to, aby som sa odvolala voči rozhodnutiu súdu. A to e, samozrejme spôsobuje veľké ťažkosti, najmä preto, že žijem v inej krajine, ale napriek tomu zvládame túto lehotu. Orgány v Spojenom kráľovstve a myslím, že aj odpoveď komisie e, boli v tom duchu, že ma len nasmerovali na rôzne dobrovoľné platformy v Španielsku. Nepomohli mi skutočne v Spojenom kráľovstve. Ako je možné, že toto je jediný zdroj, ktorý je pri, dostupný pre takýto závažný trestný čin? Uh, je dôležité, aby sme na to poukázali. A nie len na môj prípad, ale na všetky tieto prípady v Španielsku. Myslím, že je tu asi 1500 nahlásených eh, trestných činov eh, detí, ktoré boli ukradnuté pri pôrode a potrebujeme dostať odpovede pre naše rodiny a chceme spravodlivosť. A eh, možno iní európsky občania prišli o deti a ja si myslím, že je eh, na čase, aby sme nehovorili o strate eh, detí. My sme neboli eh, takí že by sme stratili svoje deti. Moje dieťa bolo ukradnuté. A preto sa obraciam na tento výbor a žiadam o odpovede, alebo aspoň o podporu pre mňa a pre podobné prípady, pretože žiť v takejto situácii je strašne ťažké, ale nie len pre mňa, ale aj pre moje ďalšie deti. To si vyžaduje obrovský čas, čas, ktorý potrebujú moje deti od svojej matky. A ďalší bod, ktorý e, tu zaznel, mnohí ľudia, ktorí by mohli poskytnúť odpovede na tieto otázky, starnú a oddialovanie a predlžovanie je nepriateľné, pretože keď títo ľudia už nebudú medzi nami, nedostaneme od nich ani nejaké odpovede. Ďakujem aj vám v mene výboru. Really, I must admire the courage to travel all the way here. <laughs> Musím vám poďakovať aj za vašu odvahu, že ste prišli sem, že ste pred nami otvorili srdce takýmto spôsobom. Je to skutočne dojímavé pre nás, pre všetkých, aj keď je príšerne zložité nájsť konštruktívnu cestu vpred, ale máte našu podporu a našu sústrasť. A myslím si, že to môžem povedať v mene všetkých. A teraz e, sa e, obraciam na komisiu. E, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Budem pokračovať po španielsky. Mm, komisia uznáva závažnosť týchto prípadov a chceme vzdať hold tým, ktorí predkladajú túto petíciu a prišli pre, medzi nás. Máte plnú úctu nás, e, e, všetkých vaše ľudské práva boli narušené. V roku 2002, keď, sa, e, keď bola predložená prvá petícia, komisia už prijala stanovisko, ale žiaľ, nie je tu nejaká väzba na aplikáciu európskeho práva a preto komisia nemôže konať. V roku 2012, keď sa objavili tieto okolnosti, um, je jasné, že e, je e, že parlament má právo vypočuť predkladateľov petícií a hovoriť o týchto veciach verejne, ale žiaľ Európska komisia nemôže intervenovať. A komisia by rada vysvetlila znova predkladateľom petícií, prečo žiaľ nemôže intervenovať prvom rade, napriek tomu, že existuje charta základných e, práv, ktorá obsahuje základné hodnoty e, Európskej únie a základné práva, na ktorých je založená Európska únia, s ktorými musia a v súlade ktorých musia konať e, členské štáty. Ale tu nie je porušené európske právo a komisia už v roku 2012 konštatovala, že tieto prípady sú prípadmi rodinného práva a Európska únia neupravuje tieto oblasti ani Brusel 2. Rovnaké zásady sa uplatňujú na e, prípad intervencie komisie e, v e, postupoch španielskej administratívy muselo by byť porušené európske právo, tak ako v prípade obchodovania s ľuďmi. Tam musí ísť o porušenie európskeho práva. Tieto prípady sa datujú do obdobia, keď Španielsko nebolo povinné uplatňovať smernicu o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, pretože Španielsko bolo povinné transponovať túto smernicu až v roku 2013. Komisia nemôže preto intervenovať v týchto prípadoch a z týchto dôvodov musím zopakovať, že je to na vnútroštátnych orgánoch, aby viedli vyšetrovanie. A napriek tomu, že komisia nemá príslušnosť intervenovať, neznamená to, že spôsob, akým tieto prípady boli vyšetrované, je správny. Vnútroštátne orgány majú vnútroštátne a medzinárodné záväzky, pokiaľ ide o ľudské práva a ak e, sa domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, máte právo využiť e, príležitosti na súde v Štrasburgu a môžete e, žalovať Španielsko na základe porušenia porušenia ľudských práv. Je to ťažké, je to ťažké pre nás, pre všetkých. Otváram teraz diskusiu. Pani Curtin Darlin dostáva slovo ako prvá. Ďakujem. Bola som šokovaná, keď som si prečítala tieto petície a keď som si prečítala svedectvá rodičov, ktorých sa tieto prípady týkajú a bola som zdesená tým, že e, tu ide o nedostatočné vyšetrovanie týchto prípadov a je to vlastne forma druhotného mučenia týchto rodičov, pretože, ako Ruiz povedala, to len predlžuje ich bolesť a stratu a to nevedomie a e, z toho, čo sa, o tom, čo sa stalo. A musím povedať, že naozaj musíme urobiť viac, než odporúča komisia vo svojom odporúčaní. Aj preto, že teraz e, som vo výbore pre petície od volieb a boli tu e, prípady, ktoré sa retroaktívne dotýkajú charty ľudských práv a myslím si, že tento výbor je miestom poslednej pomoci pre ľudí, ktorí sa nedovolali pomoci inde. A ja si myslím, že toto je presne taký prípad. A myslím si, že je tu európsky rozmer, pretože sú tu rodičia aj z iných krajín, ktorí boli postihnutí, pretože dieťa, ktoré bolo e, britským občanom, bolo ukradnuté v španielskej nemocnici. To podľa mňa je e, medzinárodný e, zločin. A mm, A takisto, ak neagno, neignorujeme prípady e, pašovania ľudí a obchodovania s dospelými ľuďmi, nemôžeme ignorovať prípady obchodovania s malými e, e, ľuďmi a ešte ďalší aspekt je e, neuveriteľné, že obete e, musí, musia dokazovať, že ich dieťa ešte žije a proti tomuto múru e, mlčania a myslím si, že aj toto je dôležité zaznamenať. A ja naozaj chválim ľudí, ktorí mali odvahu a prišli do Európskeho parlamentu, aby vysvetlili, čo sa im stalo. Myslím si, že je to mimoriadne odvážne a musíme to oceniť. Mám niekoľko odporúčaní, eh, čo by sme mohli urobiť, aby sme ukázali solidaritu týmto rodičom. Jedna vec, ktorú by sme mohli urobiť, je napísať španielskému ministrovi, na základe petícií, ktoré sme dostali. Tieto dáme do prílohy a požiadame o náležité vyšetrenie týchto prípadov. Ako e, britská e, členka Európskeho parlamentu e, určite chcem tiež požiadať o vysvetlenie spôsobu, akým sa tieto prípady vyšetrujú, Práve dnes sme zriadili pracovnú skupinu pre práva detí a toto sú tiež otázky pre túto pracovnú skupinu, e, ktorá by mohla preskúmať ďalšie možnosti na podporu týchto rodičov. Ja si plne ovedomujem, že petičný výbor je zriedkavo prvou voľbou ľudí, ktorí majú problémy. Je to vždy tá posledná možnosť ktorú využívajú ľudia. A rozmer e, tohto, týchto prípadov a e, nedostatok informácií, nevieme, kde všade sa to mohlo diať. Vieme, že sú tu aj iní ľudia v Spojenom kráľovstve, ktorí nechcú hovoriť verejne. Obete môžu byť aj v iných krajinách obete takýchto strát, alebo akokoľvek to e, opíšeme, e, z posledných rokov, z začiatku 90. rokov, Jednoducho mám pocit, že máme zodpovednosť, eh, aby sme preukázali našu solidaritu a aby sme zatlačili na španielskú vládu, aby náležitým spôsobom vyšetrila tieto prípady, aby eh, utrpenie týchto rodičov netrvalo dlhšie, než je nevyhnutné. Ďakujem, pani Kabison. Ďakujem, pani predsednička. Eh, chcem naozaj vzdať hold vašej odvahe. Je to veľmi temná história a ja som veľmi rada, že komisia si uvedomuje, že toto sa naozaj stalo. Už aj to je krok správnym smerom. Je tu veľa dôkazov, že tieto prípady nie sú náhodné. A myslím si, že prekladatelia petícií neprišli len preto, aby hovorili o svojich pocitoch. Myslím si, že sú tu preto, aby sa dovolávali pravdy, aby e, ukázali na svoje právo na pravdu. Je to predsa jedna zo základných, jedno zo základných práv. 300 tisíc detí a novorodencov bolo ukradnutých a neexistuje nejaký oficiálny register, eh, ktorý by dokázal eh, spolahlivým spôsobom ehm, opísať rozsah tohto zločinu a preto potrebujeme podporu európskych inštitúcií. Mali by sme sa obratiť na ministerstvo práce, na nemocnice, e, na e, matriky a e, ďalšie registre, aby sa otvorili archívy. Veľa prípadov bolo uzavretých, utajených uzavretých nie preto, že by sa dokázalo, že deti neboli ukradnuté, ale preto, že neboli získané dôkazy. A preto sú tu dnes predkladatelia petícií medzi nami, e, žiadajú o právo na spravodlivosť. Nechcú, aby sme s nimi súcitili, aby sme ich ľutovali. Chcú svoje právo na pravdu. A preto sa obraciam na komisiu. Komisia tvrdí, že tu neexistuje prípad porušenia európskeho práva. Ja si myslím, že môžeme tvrdiť, že európske právo bolo porušené, pretože bolo porušené právo na prístup k dôkazom a informáciám. A myslím si, že výbor by mohol tiež požiadať výbor LIBE, aby e, napísal svoje stanovisko k tomu, či tu bolo porušené základné ľudské právo a aby sa tu rozbehlo skutočné e, vyšetrovanie, aby sa určilo, či títo ľudia majú právo na vypočutie Myslím si, že toto je dostatočne závažný prípad aj pre pracovnú skupinu, ktorú sme zriadili pre práva detí. A táto skupina by sa mala venovať tomuto prípadu, mala by ho preštudovať a seriózne sa mu venovať. Samozrejme, Zdieľam všetky obavy, ktoré tu zazneli, ale myslím si, že to, čo naozaj žiadate, je, aby boli rešpektované vaše práva. A myslím si, že máte morálne právo na podporu, pretože prípady uh, ukradnutých detí treba vyšetriť. Tu nehovorím len o morálnej záležitosti. Toto nie je morálna záležitosť. Toto je naozaj e, zločin a preto musíme vyjadriť našu podporu hľadaniu pravdy. Ďakujem, teraz musím znova spustiť časomieru každý dve minúty. Pán Nart, nech sa páči. Ja sa musím hambiť za vlastnú vládu, bez ohľadu na to, aká e, vláda, či pravicová alebo ľavicová. A ja sa teším, že sme sa zhodli na tom, že je to naozaj veľmi významné a e, že teraz žiadame od španielských inštitúcií, od španielskej vlády odpoveď. Je to základné právo. Plne podporujem všetko, čo povedali petičníci a kolegyne a kolegovia. Je to veľmi závažná, zásadná vec. Sú to ľudia, ktorí sa stali obeťami a chcú jednoducho iba e, mať neobmedzený prístup k archívom a, a, a chcú zistiť, čo sa udialo počas pôrodu. A ešte jedna informácia. Konferencia biskupov Ehm, biskupy a mnísi a mníšky skladajú sľuby nie iba čistoty, ale aj um, pokory. A do týchto zločinov, ako vieme, boli zapojené aj um, mníšky a oni potom e, pred súdom hovoria, že majú právo odoprieť e, svedectvo. To je niečo strašné, ale zároveň e, mníšky a, m, majú povinnosť e, poslúchať e, svoje nadriadené inštitúcie. A mali by už konečne povedať, čo sa stalo, aká je pravda. Hovorí sa tam o rôznych čnostiach ako nádej, viera a podobne, ale mali by sme tu ešte e, pridať jednu zdanlivú čnosť a to je falošná svetosť alebo falošná morálka, pretože Vatikán a ďalšie cirkevné inštitúcie zatvárajú oči Španielská biskupská konferencia, ak bude požiadaná Vatikánom, aby konečne konala, tak nebude mať inú možnosť. A mali by to e, urobiť aspoň preto, aby ukončili konečne tú, e, tú falošnú morálnosť. Ďakujem, pani <coughs> prednička, Ďakujem predkladateľom petície, že nás naučili, čo to je odvaha a vytrvalosť. Nepochybne by ste mali sa dovolať spravodlivosti. Hovoríme o obetiach, hovoríme o porušeniach ľudských práv. Zarábali sa tu peniaze na pašovaní ľudských bytostí, ale je to aj problém e, zanedbania svojich povinností. Problém, kedy boli ľudia lahostajní, ignorovali, čo mali urobiť, takže si myslím, že neustále sa treba dovolávať možnosti, ktoré, možnosti, ktoré tu sú. Od roku 2013 maj, moja strana vyvinula svoju vlastnú iniciatívu a apelovalo sa, aby boli tieto prípady vyšetrené na zjazde, na kongrese. Všetky relevantné organizácie, vrátanie nemocníc a vrátanie cirkvy by mali volať na zodpovednosť a e, mali by otvoriť svoje archívy a spolupracovať s vyšetrovateľmi. Minister spravodlivosti nedávno ohlásil opatrenia, ktoré by mali pomôcť e, účinnému vyšetrovaniu, pomoc štátnej prokuraty a podobne, ale tieto veci sa už dejú, ale my musíme ešte urobiť viac. Musíme pripomenúť komisii túto záležitosť. Musíme zrevidovať rozsah článku 51 Charty o ľudských právach. E, máme o článku 51 vypočutie v Európskom parlamente naplánované, takže by sme možno mohli sa obrátiť aj na relevantné na príslušné inštitúcie, ktoré by mali byť si vedomé a informované toho, čo sa tu deje, pretože interpretácia základných práv dieťaťa, táto otázka, treba ju e, po, vzniesť na príslušných fórach a musíme aj niečo konať. Na čo inak by sme tu boli? Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Slovo má pán Marias. Ďakujem za slovo. Ja by som rád si vypočul aj ďalších kolegov zo Španielska najprv a potom až na konci sa vyjadrím. Je to možné? Pani Albion. Ďakujem za slovo. Ja by som rada poďakovala predkladateľom petície za všetkú odvedenú prácu, aby bolo možné eh, osvetliť, čo sa stalo, vyriešiť tieto zločiny. Čo sa týka španielského štátu, ten povolí ľuďom, aby beztrestne e, sa vyviazli z takýchto zločinov. Je do toho zapojená katolická církev v Španielsku, ktorá neuplatnila príslušné opatrenia, nevyhnutné opatrenia, čo len ukazuje, že tieto prípady sa zametajú pod koberec a nevyšetrujú sa ako sa majú. Ukradnuté deti pôvodne začali ako súčasť represálií v španielskej histórii, ale po, postupne sa zmenili na biznis eh, v, pod Frankovým režimom. Deti rodili, boli rodené v nemocniciach, ženy rodili deti v nemocniciach a potom im povedali, že ich dieťa umrelo. A potom boli deti odovzdané iným rodinám ako biznis. A pokračovala to ďalej a ďalej, až kým bola nastolená demokracia v Španielsku. Obete majú nárok na pravdu a spravodlivosť, deti majú právo vedieť, kto boli ich rodičia, kto sú ich rodičia a rodičia majú právo vedieť, kde sú ich deti. Majú nárok na dovolať sa spravodlivosti a tí, čo sú vinní, tí, čo sú komplici, tých treba postaviť pred spravodlivosť ak španielský štát bol zapojený do takéhoto zametania pod koberec a zakrývania pravdy, komisia musí konať. Odpoveď komisie nie je zatiaľ užitočná. Keby komisia e, si uvedomila, že tu hovoríme o skutočných zločinoch, ktoré sa naozaj stali, o skutočných porušeniach ľudských práv, tak by musela začať konať aby boli tieto prípady vyšetrené. Nedá sa odvrátiť eh, sa chrbtom, obrátiť sa chrbtom k týmto prípadom a pokračovať v tom, čo sa dialo, že sa tieto veci zakrývali, že sa chránili vinici. Prišiel čas, aby tento parlament začal konať na požiadavku predkladateľov petície. Je to jasné, čo chcú. Chcú, aby sa otvorili archívy, chcú, aby bola uznaná ich, ich status obete, chcú, aby kliniky, aby nemocnice poskytli údaj do genetickej databanky a aby sa vytvorila, aby vznikla spravodlivá spravodlivosť aby sa nastolila spravodlivosť. Je to európska záležitosť. Musíme hovoriť o základných právach, ale niektoré tieto deti predsa nezostali v Španielsku. Ja sa ospravedlňujem. Myslím, že všetci poslanci v tomto výbore by mali mať to isté množstvo času, aby mohli hovoriť. Niektorí poslanci hovorili už naozaj dosť dlho a my by sme mali dostať rovnaké množstvo času. Ide tu pri tejto rozprave a dôvod, pre ktorý sa vlastne deje rozprava, je, že mimovládky požiadali o to a niektoré politické skupiny. Iní zasa požiadali, aby sme uzavreli tento prípad. Trvajú na tom, aby rozpráva nebola. Ja preto chcem povedať, že vo výbore pre petície musíme konať za nás sme založili pracovnú skupinu pre práva detí. Tá určite môže niečo v tomto urobiť. A takisto máme právo sa obrátiť na španielské orgány a apelovať na nich, aby, aby e, všetky mechanizmy, ktoré sú možné, rozbehli, aby bolo možné objasniť tieto zločiny. Ďakujem. Rosa, máš slovo? Ďakujem pekne. Ďakujem za slovo. Chcela som privítať všetkých predkladateľov tejto petície. Bolo to naozaj dojímavé svedectvo, ktoré sme si od vás vypočuli. Boli sme v Španielsku šokovaní, keď sme e, zistili, čo sa stalo, koľko prípadov sa dostalo na svetlo dňa, pri veľa prípadov. To nie je žiadna náhoda. Naozaj bolo obdobie v Španielsku e, v 60. rokoch, od 60. do 90. rokov, kedy sa na nešťastie takéto brutálne veci diali žiadam španielsku vládu, mám tu na to aj dokument, aj písomne to žiadam, aby sa zodpovedali za to, čo doteraz vykonali v tejto veci. Pán Albion, povedali ste, že španielský štát zakrýva. Veci nie, nezakrýva. Socialistická vláda už v roku 2011 začala konať. Bol zákon, ktorý prešiel parlamentom. Všetky e, politické strany sa zhodli, že treba konať a vláda <coughs> začala konať čo presne urobila. Najprv spolupracovala s verejným prokurátorom, vytvorila špeciálnu jednotku, špeciálny útvar, aby všetci štátni prokurátori mali pro, protokol, ako postupovať, vytvorili informačnú jednotku. Existuje pracovná skupina na ministerstve spravodlivosti a zdravotníctva protokol pre Národný ústav toxikologicky takisto bol vypracovaný. E, ďalej sa e, vláda zaoberala otázkami ochrany ľudských ochranou e, údajov a záznamov protokol o genetickom profilovaní. Ja viem, že to ešte nestačí, ale socialistická vláda a partida Populáro urobila veľa. Mm, určite mohli urobiť viac, ale sú to pokusy o pomoc. Nemyslím si, že by ktokoľvek v tejto strane mohol byť obvinený z toho, že neurobil nič. V zásade mnoho e, testov DNA sa nedá urobiť, pretože tu je časový odstup a je to aj záležitosť e, etablovania Eh, alebo určenia miesta pohrebu a identifikovania tých, ktorí eh, pochovávali a niektorí z nich už nežijú. Takže chápete, s akými ťažkosťami sa táto komisia stretla. Ak by sme mohli čokoľvek urobiť, tak určite to urobíme a výbor pre petície je nástroj, ktorý slúži na to, aby sa apelovalo na tých, čo majú objasniť pravdu. Dobre, držme túto, kopi, e, túto petíciu otvorenú, nech je stále otvorená, aby sa mohli veci diať ďalej. Ďakujeme. Slovo ide páni Pitera a potom pánu Mariasovi, ktorý uzatvorí túto rozpravu. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička EPP považuje túto petíciu o právach dieťaťa o právach na dobrú životnú pohodu detí veľmi dôležitú, preto som si prečítala 11 z týchto petícií a od začiatku som bola šokovaná, to vám musím povedať, hovorí pani Pitera. Všetky petície sú o únosoch detí z nemocnice v Granade Najstarší prípad bol v 69., posledný zdokumentovaný v 83. Väčšina sťažností bolo podaných v roku 2011, čo ma prekvapilo. Som Poľka a tieto prípady nie sú mi známe, takže chcem naozaj hľadám ešte podrobnejšie informácie a odhaduje sa, že medzi rokmi medzi 40. rokmi a 90. rokmi e, minulého storočia 200 až 300 tisíc detí mohlo byť ukradnutých a pred dvoma rokmi sme už mali podaných 2000 e, stiažností a žiadosti o vyšetrenie od rok 2012 39 exhumácií bolo vykonaných a 30 hrobov bolo, 3 hroby boli prázdne. Ospravedlne sa tlmočnička, tri hroby boli prázdne. Je to hrozný, hrozný čin, ktorý už bol identifikovaný zločin. Človek, ktorý bol predvedený pred súd, zomrel týždeň pred tým, než sa konal proces v Madride. V jednej z nemocníc, ktorá bola známa týmito zločinmi, bol 79-ročný lekár, ktorý ešte stále vykonával lekárskú prax a Niektorí pachatelia teda boli identifikovaní, ale tieto hrozné, ohavné zločiny pokračovali. Môj návrh je nasledujúci. Nemôžeme vyriešiť všetky tieto petície, lebo rozsah tohto zločinu je desivý a nie je to v našich silách, ako na to poukázala komisia. Je však pravdepodobné, že budeme zaplavení ďalšími podaniami tohto typu. Možno by sme mali sa skontaktovať so španielskými orgánmi a požiadať španielskú vládu, či koná vyšetrovanie náležite vy, objasňuje veci. Je tu vždy niečo, čo tieto prípady majú spoločné. Rodiny sa stiažujú, že orgány nechcú, že sú neochotné začať vyšetrovať. A prípady, ktoré sa aj začali, veľmi rýchlo sa vyšetrovanie skončilo a zamietlo. Ja viem, že to je ťažké, uplynulo mnoho rokov, ale v zdravotníctve sa urobil obrovský pokrok, takže sa zdá byť len prirodzené, že španielská vláda sa musí pokúsiť urobiť všetko, čo je v jej moci, aby vyriešila tieto prípady terajšími modernými prostriedkami môžu urobiť veľa vecí takých, ktoré my urobiť nemôžeme, ale môžeme sa skontaktovať s vládou a povedať im, že sú tu tieto petície, že sa na nás ľudia obracujú a že očakávame od španielskej vlády, že budú ešte ďalšie petície v našom výbore. Preto sa zdá byť prirodzené, že by vláda mala konať viac, aby objasnila tieto prípady. Ďakujem. Ďakujem pani Pitera a teraz pán Marias. Hm, ďakujem za slovo. Ja som poprosila, aby som mohol hovoriť ako posledný, pretože som si chcel vypočuť všetkých svojich španielských e, kolegov, kolegyne. Ja som šokovaný tým, čo som si práve vypočul. Ja nechápem, nechápem, prečo sa to dialo. Aký, aký bol dôvod, že sa tieto deti kradli? Prečo? Iba pašovanie detí? Alebo je to niečo, čo sa dialo aj v iných krajinách? je to systematické, ale číslo 300 tisíc to je určite obrovský zločin, široko, ďaleko siahli. A keď som tak počúval, e, dejiny Španielska mi defilovali pred, pred očami. Bola to systematická prax španielského štátu a počul som, že tu bola zapojená katolická církev, Frankov režim, takže veci sa začínajú vyjasňovať, pretože z právneho hľadiska niektoré tieto veci vyzerajú zvláštne. V Grécku hovoríme, že osoba je živá, keď sa živo narodí, aj keď dieťa žije čo len jednu minútu a zaplače, vydá, vydá hlas, je to živá ľudská bytosť s ľudskými právami, dokonca aj keď zomrie hneď nasledujú, nasledovne. Ale ak dieťa nežije viac ako 24 hodín života, niekto mi tvrdí, že to je, nie, nie je to ľudská bytosť, že sa nepoklada za ľudskú bytosť. Je, vychádza to zo zákona, toto, čo som počul, pretože tam by bol problém, pretože tieto únosy sa udiali v prvých 24 hodinách života e, e, a potom sa až matkám tvrdilo, že zomreli v prvých 24 hodinách, že neboli ľudské bytosti, preto sa teda nezaregistrovali a že celá táto e, procedúra bude stiažená. Bola to taká administratívna prax, takisto zo strany cirkvy. E, oni odmietli otvoriť archívy, sprístupniť záznamy a doteraz odmietajú poskytnúť tieto dôkazy. Ľudia, ktorí potrebujú ľudia potrebujú peniaze na to, aby sa vyšetrovalo. Ale keď tieto deti unášali, štát mal vyšetriť si tieto veci. Vieme, že sú politické dôvody, prečo sa to dialo v minulosti a prečo boli deti unášané, ale všetko to malo dočinenia s faktom, že demokracia v Španielsku v dejinách prehrala. V roku 1950 v Grécku sme mali tiež veľa prípadov toho, že deti boli zaregistrované ako mŕtvonarodené, ale boli nelegálne adoptované a mnohé skončili v Spojených štátoch amerických. Je to teda závažná vec a celá história Španielska, keď tak prechádzala pred mojimi očami, e, pomyslel som si, že by sme mali zorganizovať možno misiu, zisťovaciu misiu do Španielska a prečo by sme do, máme tam ísť aj tak, prečo by sme nepridali na zoznam e, aktivít aj riešenie tejto veci a preskúmali aj túto, nepreskúmali aj túto vec. Máme tu aj predkladateľku z Británie, ktorá porodila v Španielsku a prišla o dieťa. Toto je medzinárodný prípad, kedy môžeme apelovať na ochranu práv európskych občanov. A po tretie, je to otázka základných práv, to tu zaznelo viackrát. A po tretie je to otázka transparentnosti. Je to zároveň otázka prístupu k spravodlivosti. Komisia nemá pravdu, keď tvrdila, že počúvajú tie isté prípady celé roky a že každá takáto petícia sa má uzatvoriť. Nie, má zostať otvorená, má sa vyšetriť. Musíme pomôcť ľuďom, ktorí sa pokúšajú nájsť svoje deti. My musíme volať potom, aby španielský štát prijal opatrenia. Blížim sa k záveru. Myslím si, že štát musí zasiahnuť do týchto vecí, musí veci riešiť, pretože táto dymová clona, ktorá tu sa pred nami vznáša, musia, musí sa prečistiť, rozptýliť a musí by, prísť na, na svetlo dňa to, čo sa udialo. Je to zločin a niekto musí byť potrestaný. Na. Ďakujem. Teraz je pre mňa veľmi ťažké to ukončiť. Viem, že asi všetci kolegovia si želajú, aby tieto petície ostali otvorené. Postupíme ich pracovnej skupine pre práva detí, ktorá vlastne dnes vznikla. Všetky tieto petície postupíme tejto pracovnej skupine. Podľa mňa osobne je pozoruhodné, že v júni tohto roka Rafael Katala, minister spravodlivosti Španielska, priznal, že je to skutočná osobná aj sociálna dráma a zopakoval, že vláda chce spolupracovať s týmito mimovládnymi organizáciami, aby uľahčila prístup k informáciám. On v tento deň oznámil, že 600 ukradnutých spis, eh, 600 spisov o ukradnutých deťoch je ešte stále otvorených a o niekoľko dní potom valné zhromaždenie zamietlo návrh uznesenia, ktorým sa žiada vláda, aby schválila opatrenia vrátanie vyšetrovacieho výboru v Španielsku, ktoré by vlastne ukončili budovanie databázy DNA, na základe ktorej by sa mohlo vyhovieť týmto osobám, ktoré stratili svoje deti. Toto sa teraz deje v Španielsku a ja som šokovaná, že parlament v plenárnom e, zasadnutí takúto požiadavku zamietol. Takže, ako som povedala, toto dáme pracovnej skupine pre práva detí za zašleme list španielskej vláde, poukážeme na to, čo dnes všetko tu odznelo a požiadame ich, aby prijali príslušné kroky, pretože toto sú prípady, ktoré si vyžadujú trestnoprávne vyšetrovanie, trestnoprávne vyšetrovanie, vrátanie, poskytnutia prístupu do archívov či už sú to cirkevné archívy, nemocničné archívy, policajné archívy, ale jednoducho musí tu byť poskytnutý prístup k archívom. Takže toto by sme mohli podľa mňa urobiť my. Chcete ešte niečo povedať? Ja plne súhlasím s tým, aby bola tá petícia otvorená, ale ešte jedna, e, ešte jedna vec na upresnenie, právne upresnenie. Španielský štát má medzinárodnú dohodu e, so Svetou stolicou a archívy církvy sú chránenými archívmi a preto je tu vlastne časť archívov, do ktorých sa nedostane ani španielský štát, preto som hovoril, že je potrebné sa obrátiť aj na Svetú stolicu a žiadať aby Vatikán požiadal španielskú konferenciu biskupov, aby táto poskytla neobmedzený prístup k archívom e, cirkvi. Dnes vlastne tie cirkevné archívy v Španielsku sú chránené diplomatickým štatútom a tí, ktorí zložili sľub pokory a, a poslúchania, teda um, mníšky, um, a, a, a tí, ten personál cirkevný, ktorý viedol um, nemocnice, tí by mali začať spolupracovať. A teraz pani Salvion a pani Kabizon. Ďakujem, ja budem stručná. Ja podporujem, čo zaznelo. Áno, musíme sa obrátiť na Svetu stolicu s touto požiadavkou a keď my diskutujeme o petícii, tak vždy dáme na záver ešte petičníkom možnosť e, sa vyjadriť. Takže bolo by dobré, keby sme dali možnosť e, ešte aj predkladateľom petície. O, dva, o dve minúty e, stratíme, prídeme o tlmočníkov. Pani Kabezon. Ešte jedno upresnenie. Prekvapuje ma jedna vec vláda navrhne niečo španielskému parlamentu, ale predsa veď e, e, politická strana vlády má absolútnu väčšinu a napriek tomu táto iniciatíva v parlamente nie je schválená. To je zvláštne. A to, čo povedali petičníci, je takisto dôležité. Nemali by sme sa obrátiť iba na španielskú vládu s listom. Viem si predstaviť, čo potom nastane. Musíme sa okrem toho postarať aj o to, aby prebiehali vyšetrovania, aby konečne dali e, petičníkom právo na prístup k informáciám. Musím pripustiť. Pán Nat, neodchádzajte prosím z miestnosti. Ja ako predsednička tohto výboru sa cítim trošku zvláštne. Poprvýkrát ma niekto požiadal, aby som uh, E, zaslala list v mene Európskej inštitúcie do Vatikánu. Ja trošku váham, ale mohli by sme v liste španielskej vláde ich požiadať, aby postupovali e, spôsobom, aký považujú za náležitý. Táto inštitúcia je nábožensky neutrálna a pre mňa by bolo ťažké toto zrealizovať. Prosím, prosím, nehláste sa o slovo. Nie, nepomáhate mi týmto. V tomto okamihu, prosím, urobme následovné. Napíšeme listy, napíšeme list a vyjadríme to, čo tu bolo požiadané, aj to, čo povedal pán Nart, e, že e, príslušníci cirkvy majú právo odoprieť svedectvo. Dioceza v Grenade napríklad um, by mohla bilaterálne o toto požiadať, pretože tu chceme transparentný prístup. No a potom samotný pápež povedal, ale Vatikán je medzinárodný štát, má štatút. Pápež povedal otvorene, že potrebuje transparentnosť a podporuje transparentnosť vo všetkom, čo mohla spáchať církev, vrátanie e, hriechov zanedbania. Takže toto by sme všetko mohli dať do listu a požiadať španielskú vládu, aby sa obrátila na diecezu v Španielsku. Teraz odídu o minútu tlmočníci a chcem ešte dať slovo. Dobre, máme ešte 10 minút od tlmočníkov. Dobre, takže prosím kolegovia a kolegyne, môžeme postupovať takýmto spôsobom? V rámci diplomatickej misie sa môžeme obrátiť na pápeža, na katolícky štát, pretože vlastne Vatikán má medzinárodný štatút. Nie je to e, nejaká náboženská inštitúcia, čiže kľudne im môžeme zaslať ten list, ktorý kolegovia navrhli. Možno ma pápež aj pozve, um, hovorí predsednička. Áno, veď ja som kňaz vlastne. Takže ukončíme toto zasadnutie pozitívne. Dúfam, že uh, si petičníci uvedomujú, že sme uh, pri nich, že im uh, pomáhame, že ich budeme podporovať v ich požiadavkách, že im budeme pomáhať bojovať za spravodlivosť a že takisto Uvedomte si, že s vami súcitíme. Všetci už dostali slovo, takže teraz ešte rút na jednu minútu. Chcem sa poďakovať. Chcem povedať, e, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ja som dnes dosiahla viac, ako som dosiahla za posledné tri roky, takže ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem kolegyne, kolegovia za tento dlhý deň. Myslím, že si eh, dnes večer zaslúžite dobrú večeru.